Ďakujem, rada by som uvítala dezignovaného e, kandidáta na e, komisára pre hospodárstvo e, v, v mysle tohto kompetentného výboru. rada by som privítala členov z výboru pre sociálne záležitosti, pre rozpočet E, medzinárodný obchod a vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov, ktorí boli prizvaní na toto vypočutie. Takisto by som chcela pripomenúť, že v súlade s usmerneniami pre schvalovanie komisárov parlament e, vypočúva alebo hodnotí kandidátov na základe kompetencií, európskej e, angažovanosti a nezávislosti na základe ich zručnosti, schopnosti v súvislosti s povereným e, portfóliom. Ako viete, najprv v rámci prípravného dotazníka na dezignovaný e, komisár odpovedal na otázky, ktoré boli dané k dispozícii vo všetkých jazykoch. Výbor pre právne záležitosti nevznesol žiadne námietky proti tomuto vypočutiu. Chcem teraz pripomenúť, ako bude vyzerať táto diskusia. Dezignovaný komisár na úvod spraví e, maximálne 15-minútové úvodné vystúpenie, potom bude mať 5 minút na záver, na záverečné vystúpenie. Po úvodnom vystúpení budeme mať priestor na 25 otázok poslancov. Diskusia pôjde podľa 5-minútových časov. E, minúta na otázku, dve minúty na odpoveď e, dezignovaného komisára. V prípade doplňujúcich otázok tie otázky by nemali trvať dlhšie ako minútu a odpoveď takisto maximálne minútu. Prvé kolo otázok, 7 otázok, položia zástupcovia politických skupín. Druhé kolo, 18 otázok, Eh, je na základe celkového prerozdelenia otázok eh, medzi politickými skupinami vrátane zástupcov eh, ne, zaradených členov. Tlmočenie je zabezpečené v 23 jazykoch, to znamená, každý môže hovoriť svojim rodným jazykom. Chcem vám len pripomenúť, že to, čo poviete, je potrebné pretlmočiť, takže vás poprosím, aby ste nehovorili príliš rýchlo. Diskusia je vysielaná na internete, na parlamentnej internetovej stránke a e, videozáznam vypočutia bude takisto k dispozícii na internetovej stránke parlamentu. Teraz by som rada odovzdala slovo dezignovanému komisárovi pánovi Gentilonimu na 15-minútové úvodné vystúpenie. Grazie, signora. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážne poslankyne a poslanci. Naozaj je to pre mňa veľká česť, že tu dnes môžem pred vás predstúpiť po 20 rokoch parlamentnej skúsenosti ako jednoduchý poslanec, predseda výboru, minister, premiér. Som sa naučil jednu zásadnú vec, Eh, je potrebný dialog eh, so eh, zákonnými zástupcami. Ľudí vždy im treba odpovedať. Dnešné vypočutie je pre mňa takáto prvá príležitosť konfrontácie s vami a viem, že budú nasledovať ďalšie, ak budem potvrdený do tejto funkcie. Ak by som mal dvoma slovami zhrnúť E, zmysel toho smerovania, e, ktoré by som e, chcel zrealizovať, je ambícia a zdieľanie. Mám ambiciózny program a dôležité je pre mňa zdieľanie. Prekonali sme síce hospodárskú krízu, vrátil sa rast, ale predsa len nechybali krízy. Jasne sa načrtli pred nami Brexit s tými otáznikmi, ktoré tu stále sú. Ehm, časť našich e, občanov e, prestáva e, dôverovať alebo je negatívne náladená v niektorých prípadoch voči Európskej únie. Je tu geopolitická nestabilita, rýchle technologické zmeny, strachy týkajúce sa identity. Určite intenzita tohto je iná v každej krajine EÚ, ale všade vidno rozpor medzi ekonomickým rastom a jeho eh, sociálnou a ekologickou eh, ťažkou udržateľnosťou. A preto od nás občania žiadajú eh, reakciu. Pomyslíme si na ľudí, ktorí sú narodení v tomto novom tisícročí. Nemali by sme sklamať ich očakávania od nás, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Poprvýkrát v našej únii tu máme generáciu, ktorá má menšie Eh, menšie eh, perspektívy prosperity než eh, generácia ich rodičov. Moja generácia získala veľmi veľa v mojom ehm, rodnom meste eh, v Ríme eh, šéfovia štátov a eh, vlád oslávili 60-ročné výročie podpisu zmluv, ehm, individuálne práva, mier, sociálny model, koniec rozdelenia Európy, Práve dnes, 3. E, oktobra, si e, pripomíname e, zjednotenie Nemecka, dôležitú súčasť tejto cesty smerom k zjednoteniu a demokracii. Takže pripomeňme si, že náš program do budúcnosti by mal byť naozaj ambiciózny. Svet okolo nás je v pohybe, povedal jeden z otcov zakladateľov Európskej únie, Jean Monnet a tieto slova e, neboli nikdy aktuálnejšie. Je pred nami obrovská zodpovednosť. Ja som si istý, že tento ambiciózny e, horizont e, si vlastne uvedomujú aj parlament, aj komisia, vedia, že musia spolu, spolupracovať. Musíme byť veľmi skromní a odvážni voči tejto výzve. Európska únia bola vždy v centre mojej politickej práci aj v, eh, keď som pôsobila ako predseda vlády v Taliansku v posledných eh, rokoch. Takže budem čeliť tejto eh, výzve ako Talian a ako Európan. Vážení členovia parlamentu, v politických usmerneniach predsednička komisia načrtla svoju víziu, aby Európa viedla prenos, prechod na zdravú planétu a digitálnu Európu. Európa musí najprv zblížiť ľudí a posilniť našu jedinečnú, jedinečné sociálno-trhové hospodárstvo. To budú moje riadiace princípy. Budem úzko spolupracovať s pánom Dobrovskisom a s ďalšími členmi kolégia, aby som zareagoval na legitímne požiadavky Európanov. Prosperita, stabilita a ochrana, to si žiadajú. E, cestná mapa komisára pre hospodárstvo bude stavať na prioritách identifikovaných v poslaní alebo v liste o poslaní pani predsedničky. Budem riešiť, alebo teda environmentálne otázky riešim už 35 rokov. Dnes všetci cítime, že je súrne konať a chrániť našu planetu. To si vyžiada iniciatívy na mnohých frontoch. Udržateľný inkluzívny rast je prioritou číslo 1 ja budem za užšie partnerstva s členskými štátmi cez pravidelný intenzívny dialog s vládami, sociálnymi partnermi a občanmi v rámci hospodárskeho dohľadu. Chcem zaintegrovať ciele udržateľného rozvoja do európskeho semestra bez toho, aby sme oslabili zamerania dopad tohto semestra. Udržateľný inkluzívny rast znamená aj sociálnu udržateľnosť. E, rastúce rozdiely e, ohrozujú náš európsky sociálny model a mali by sme ich súrne a jedno, rázne riešiť. Musíme znižiť rozdiel medzi mužmi a ženami, čo je priorita pre inkluzívny rast. Jedna, jedna z hlavných aktivít bude zavedenie systému, európskeho systému poistenia nezamestnaných. Viem, že tento parlament už dlho požadoval takýto systém. Politicky to nebude ľahké, ale spolu sa nám podarí e, vytvoriť systém, ktorý poskytne ochranu občanom počas ťažkých období života. Dohliadnem na uplatňovanie rast, paktu rastu a stability, aby som zabezpečil udržateľné verejné financie. Využijem flexibility v rámci pravidiel, tam, kde to je potrebné, aby sme mali potrebné daňové stanoviska a aby daňové politiky mohli stabilizovať rast a podporovali tak veľmi potrebné investície. Pri uplatňovaní našich pravidiel sa zameriam na zníženie zadlženosti verejného, verej, verejného dlhu. E, pre mňa to potenciálne môže destabilizovať e, vysoké zadlženosť v časoch, takisto budem riešiť adekvátne využitie daňového priestoru, aby sme e, čelili riziku oslabeniu, spomaleniu rastu hospodárstva. Samozrejme, pakt rastu a stability nie je dokonalý. Využijem príležitosť, ktorú ponúka revízia 6 e, paku a dvojpaku, aby som sa zamyslel na to, ako najlepšie napredovať na základe dôkazov z minulosti a zohľadňujúc príspevky Európskej fiskálnej rady. A určite budete mať aj vy do toho, čo povedať. Spustím Invest EU a e, udržateľný investičný európsky plán a to prioritne prechod nášho hospodárstva si nutne vyžaduje investície. Investície, aby sme zabezpečili prechod na iné energie, aby sme zekologizovali hospodárstvo, aby sme splnili naše ciele pre uhlík. Musíme investovať do výskumu, inovácií a digitalizácie. Musíme investovať do udržateľnej infraštruktúry, sociálne investície. Takisto potrebujeme posilniť našu jednotnú menu dobudovať hospodárskú a menovú úniu. To je priorita pre predsedničku novej komisie, ako aj pre mňa. Chcem pochváliť e, tento parlament a váš výbor za to, že ste ambiciozni v tejto oblasti. Parelom podporí stabilitu, posilí dôveru a odolnosť eurozóny, hospodárstie v eurozóne posilní medzinárodnú úlohu eura, čo je geopolitickou prioritou pre nás všetkých. Vážení poslanci, 74 občanov súhlasí s tým, že EÚ by mal spraviť viac e, v boji proti daňovým podvodom. Ja som odhodlaný pracovať na tom, aby sme mali korektné a efektívne zdaňovanie v EÚ. Mojou prvou prioritou bude postarať sa o to, že zdaňovanie. dane E, jasne prispievajú k európskemu zelenému obchodu Green Deal. Ja budem pracovať na novom rámci environmentálnych daní, aby e, sme chránili spotrebiteľ, aby sme pomáhali spotrebiteľom, užívateľom, aby sme sa dopracovali k klimaticky neutrálnemu hospodárstvu. Takisto zrenovujem smernicu o zdaňovaní energií, upravíme ju tak, aby bola v súlade s environmentálnymi cieľmi a budeme pracovať na uhlíkovej dani v EÚ v súlade s platnými pravidlami a dohliadnem na to, aby tento rámec bol spravodlivý a sociálne vyvážený. A zároveň by som chcela aj vyhodnotiť využitie paserel, doložiek a iných právnych nástrojov v zmluvách, ktoré umožnia to, aby sa daňové návrhy prijímali kvalifikovanou väčšinou a spolurozhodovaním. Druhým cieľom je európsky príspevok k reforme medzinárodného systému zdaňovania právnických subjektov, tak aby bol zodpovedal 21. storočiu. Je všetkým jasné, že aktuálny systém je zastaralý. Prechod na digitálne hospodárstvo viedlo k veľkým rozdielom medzi tomu, kde sa vytvára skutočná hodnota a kde sa platia dane. Navyše, daňová súťaž deformuje rozhodnutia podnikov, a vedie tak, k takým daňovým politikám, ktoré sú zamerané na krátkodobé e, zisky. Diskusia o medzinárodnom zdaňovaní právnických subjektov prebieha aj na G20 a podporuje OECD. E, budúci rok e, zinventarizujeme medzinárodné diskusie. Ak sa nedosiahne žiadny konsenzus, tak mám za úlohu viesť snahy na to, aby sme mali korektnú európsku digitálnu daň a spoločný európsky základ dane právnických subjektov. Chcem bojovať proti daňovým podvodom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, e, čo podrýva dôveru európskych občanov v daňový systém. Chcem, aby tí daňoví poplatníci, ktorí dodržiavajú pravidlá, boli ocenení a chcem sa zamerať pokutami na tých, ktorí ich porušujú. Takisto Mám eh, v kompetencii aj colnú úniu, na čo som hrdý. Je to kľúčový prvok európskeho projektu, ktorý chráni náš jednotný trh. Mnohí považujú colnú úniu za samozajmosť, ale po celom svete v obchodnom styku, bezpečnosti, meniacich sa podnikateľských modelov a, eh, a internetový obchod, to všetko e, e, predstavuje výzvy a vyžaduje si modernizáciu colnej únie. Chcem povznieť colnú úniu na vyššiu modernú úroveň. E, plány a priority, ktoré načrtla pani predsednička, si budú vyžadovať e, ako dobrý základ spolahlivú štatistiku. Veľký význam pripisujem obhajobe profesionálnej nezávislosti Eurostatu a národných štatistických úradov. Postaram sa o to, aby Eurostat bol naďalej dôveryhodným referenčným bodom pre štatistiku a dáta o Európe. Pani predsedníčka, pani poslankyne, pani poslanci, spomenul som tu len niektoré z tých najzásadnejších eh, cieľov, eh, ktorým sa chcem eh, venovať, ak budem potvrdený do tohto mandátu. Na dosiahnutie týchto cieľov v mnohých prípadoch budeme potrebovať veľkú politickú vôľu a veľké úsilie. Z mojej strany sa budem veľmi snažiť za to, aby e, sme tu mali e, spoločné e, pohľady napokon na tieto veci. Viem, že sú veľké rozdiely medzi jednotlivými geografickými oblastiami Európy, rôznymi krajinami, tradíciami, ale nemôžu tieto rozdiely viesť k predpojatosti, ktorá by zabránila tomu, že sa pohneme ďalej vo svete, ktorý sa rýchlo transformuje. To by bola tragická chyba. Nemám malé politické skúsenosti a je mi preto jasné, že treba e, sa snažiť ponúkať riešenia, rokovať o kompromisoch, e, podporovať e, prácu komisia ako kolegia a pri tom všetkom mať stále na pamäti to najdôležitejšie dôveru všetkých zainteresovaných aktérov budete mojim e, stabilným referenčným bodom. Pri tomto všetkým e, stanem s vami v konštantnom dialógu s výborom ECO sa spojím vždy pred každým dôležitým rozhodnutím týkajúcim sa európskeho semestra. Budem s vami spolupracovať obzvlášť, pokiaľ ide o tie nové priority, ktoré indikovala e, predsednička von der Leyen. Eh, ústredná úloha eh, vzťahov s parlamentom pre mňa nepredstavuje iba rešpektovanie dobrých interinstitucionálnych eh, pravidiel v Európskej únii. Je to pre mňa politická, politická voľba, kedy na národ, medzinárodnej úrovni obhajovanie demokracie sa stáva opäť veľmi aktuálnym. Ďakujem vám a som pripravený odpovedať na vaše otázky. Thank you. Thank you, Ms. Ďakujem veľmi pekne, pán Gentiloni. A teraz budeme pokračovať hneď otázkami. Začneme politickými skupinami a ich koordinátormi vo výbore EKON. Markus Ferber, nech sa páči za EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán eh, Gentiloni. Dostal som toľko telefonátov eh, eh, z Rímu, aký ste úžasný E, kandidát, takže skoro sa neodvážim vám položiť žiadnu otázku, akurát len pápež mi nevolal, ale predsa len sa spýtam, e, ako vnímate pakt stability a rastu. E, v jednom komentári k predchádzajúcej talianskej vláde ste povedali, že problém nie sú európske pravidlá, ale ignorovanie pravidiel, ako vnímajú ignorovanie pravidiel trhy. E, pod to sa môžem podpísať aj ja dokonca. Na druhej strane ste sa už viackrát e, kriticky e, k tomuto paktu vyjadrili. Nová vláda vo vašej krajine už začína ako predchádzajúca vláda hovoriť čoraz viac o flexibilite v pakte stability a rastu a e, návrh rozpočtu nehovorí iba o nominálnom e, zvýšení deficitu, ale aj o e, no, zvýšení štrukturálneho deficitu, takže by ste neboli pripravení na vôbec žiadne ohrozenia zvonka. Takže treba dodržiavať pravidlá a budete sa snažiť, aby sa toto uplatňovalo aj na Taliansko? Uh, well, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ferber. A ďakujem aj tým, ktorí vám telefonovali. Ale myslím, že vaša otázka je veľmi relevantná. Máme svoje korene, máme svoj pakt stability a rastu a musíme ho vykonávať. V rámci paktu máme svoju určitú flexibilitu, ale nie sú to ústupky voči niektorej krajine, ale je to proste niečo, čo spočíva v našich koreňoch. Nebudem komentovať návrh rozpočtu v Taliansku, pretože nakoniec ho ešte ani nemáme. Ten návrh rozpočtu sa plánuje, že bude k dispozícii o 12 dní. Takže tomuto návrhu rozpočtu budem venovať úplne rovnakú pozornosť a budem viesť patričný dialog v súlade s predpismi podobne ako pri ostatných 26 krajinách EÚ. Pán predseda, chcem to vyjadriť jasne, úplne kryštálovo a priezračne čistý, transparentný chcem byť v tomto, že nebudem, nebudem predstaviteľom jednej vlády na komisii. Však nakoniec v komisii máme zastúpencov jednotlivých vlád. Ja budem komisár pre ekonomické záležitosti. A v tejto funkcii budem skúmať všetkých 27 návrhov rozpočtov. Ak teda sa dostanem na tú funkciu a budem schválený. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Gentiloni. Príslušné e, pasáže zo zmluvy EÚ a dodatkové protokoly o e, pakte e, stability a rastu majú len necelé dve strany, ale príručka komisie k interpretácii tohto pravidla má vyše 100 strán. ne, nebudeme teraz, e, nebudem sa teraz pýtať, či by sme si mohli ušetriť krok 9 medzi tými krokmi 1 až 17, aj keď to mám na jazyku, ale predsa len nemali by sme dospieť k značnému zjednodušeniu, aby členské štáty si konečne uvedomovali, e, o čo presne ide pri týchto e, pravidlách, aby si tam každý nemusel medzi týmito stoma stranami nájsť svoj jediný bod, ktorý mu umožní nebyť v súlade s pravidlami. Nemalo by to byť všetko jasnejšie, presnejšie, E, netreba takéto zmeny urobiť pri pakte stability a rastu, e, vytvoriť konečne už aj konkrétne sankcie v prípade nedodržiania týchto pravidiel? Uh, yes, I agree with the... Áno, súhlasím s vami v tom, že pravidlá trvalo udržateľného rozvoja sú vlastne jednoduché a oceňujem Oceňujem to, čo nám Európska fiskálna rada poskytla, že sa sústredila na tri prvky predovšetkým, aby to bolo jednoduchšie, vymahateľnejšie a viac anticyklické. Toto sú veľmi dôležité tri prvky Ako viete, teraz práve eh, sme v procese prehodnocovania tých balíkov 6 pak a 2 pak. Blíži sa koniec roka a práve to bude dobrá príležitosť, aby sme si vytýčili cestu vpred. Proste, či budeme niečo legislatívne meniť, alebo či to budeme nejak interpretovať v rámci pravidel. A o tomto bude určite veľká debata a budem vás o tom informovať. Ďakujeme pekne. Slovo má pán Fernández za socialistov a demokratov. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vítam vás, pán dezignovaný komisár. Zdá sa, že Európa stojí pred vážnou výzvou v oblasti ekonomickej, ale je to tak jednak aspekt monetárnej politiky a tam sú určité hranice, ako ste aj naznačili, je potrebné hľadať aj novú fiskálnu politiku a preto potrebujeme aj zrevidovať pakt stability a rastu. V súčasnosti tu je určitá vízia o tom, akom sa budú povedzme, kontrolovať jednotlivé aspekty členských štátov, to je fajn, ale je tu aj otázka, či existuje rovnaké úsilie z hľadiska e, snahy znižovať deficit aj v tomto by, povedzme, niektoré štáty mohli pomôcť pri vylepšovaní celkového stavu ekonomiky EÚ. Keď hovoríme o anticyklickom fenoméne, práve v súvislosti s možnosťou zvýšiť investície u niektorých štátov. Ako vy nazeráte na tento pakt? Áno, sme svetkami spomalovania, ako hovorí pán poslanec Fernández, ktorému ďakujem za otázku. Áno, spomaluje sa ekonomika. Podľa predpovedí, e, tak asi o mesiac od teraz, teda začiatkom novembra, e, prídu teda jasnejšie cifry ohľadne toho spomalenia a uvidíme, ako dlho to bude trvať vlastne, to spomalovanie, a aby sme mohli prijať aj príslušné fiskálne rozhodnutia. Ináč ale súhlasím s tým, čo ste povedali, že SGP sa nesústreduje len na rast, ale ide aj o to, že máme koordinovanú fiskálnu politiku v Európe. Je pravdou, že keď tu máme povedzme nástroj, ktorý sa týka menovej politiky, tak to nestačí. Vo všeobecnosti to proste nestačí, ale predovšetkým teraz v týchto časoch, keď sme svedkami spomalovania, tak musíme lepšie koordinovať fiskálnu a jej menovú politiku a samozrejme s určitými diferenciáciami medzi jednotlivými krajinami. A musíme sa jasne zamerať na investície. Myslím si, že tu máme viacero nástrojov k dispozícii. Aj pani van der Leyen ich vytýčila vo svojom programe, to sa týka investícií a chcem využiť túto príležitosť a poďakovať vám ako E, teda aj spravodajcovi, aj ako tieňovým spravodajcom, ktorí pracovali na tomto programe a budeme ho nakoniec využívať v nastavajúcich 5 rokoch. Následná otázka, nech sa páči. Áno, pán kandidát. Áno, bude potrebné zrevidovať pakt stability a rastu, aby sme dosiahli globálnu politiku v rámci únie, aby to bolo anticyklickejšie. A to sa týka predovšetkým eurozóny a centralizovaných nástrojov. Toto by mohlo vlastne doplňať aj daňové politiky jednotlivých štátov. Takže vychádzajú aj z predchádzajúcej legislatívy Či teda predpokladá pani van der Leyen, že by tu mohlo byť viac k dispozícii v rozpočte na investície? Hovorím, je tu potrebné doplniť tú národnú politiku jednotlivých štátov, ale treba aj spolu s eurozónou vylepšiť ten cyklus, o ktorom hovoríme. Nož, počuli sme viacero relevantných hlasov, ktoré sa prijavili v uplynulých týždňoch a tie zdôrazňovali, že keď budeme mať menovú úniu, teda keď máme menovú úniu, tak by sme mali mať k dispozícii aj nástroje na jej stabilizáciu. Toto tu zopakoval aj pán predseda alebo prezident ECB, pán Draghi predstavitelia OECD majú tiež ten názor. Ale vieme, že tu existujú medzi členskými štátmi určité rozdiely z hľadiska politických postojov. Ani pani, teda aj pani zvolená predsednička komisie poukázala na relevantnosť niektorých e, vecí. Treba, treba podporovať e, zaistenie E, dávok nezamestnanosti a tak ďalej. Sú tu aj ďalšie návrhy, e, s ktorými komisia prichádza, respektíve už v minulom roku prišla a v podstate nie je tu nejaká potreba ich e, odstaviť. V tej diskusii, ktorá tu už prebieha, môžeme pokračovať aj ďalej. A určite je záujem prehlbiť menovú úniu, ale aj použiť stabilizačné nástroje. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je Luis Garicano za Renew. Ďakujem za slovo. Rád by som nadviazal na túto e, tému otázka stabilizácie a hlavne to zaistenie dávok v nezamestnanosti a rád by som si vypočul vaše názory na formu stabilizácie. Vieme, že aj to zaistenie dávok nezamestnanosti môže pomôcť stabilizovať eurozónu, ale samozrejme záleží aj na tých detailoch. Rád by som od vás počul, ako môžeme povedzme, sa dopracovať k tomu nástroju, ktorý bude eliminovať riziká, ktoré existujú. A naši moji kolegovia v politickej skupine Renew Europe, Europe sa tomuto aktuálne venujeme. A vieme, že v tomto aj národné politiky zohrávajú svoju úlohu. Čiže otázka, ako si predstavíte vy práve toto zaisťovanie dávok v nezamestnanosti. Ďakujem pekne, pán poslanec Garikano. Myslím, že tento návrh má v podstate dvojitý cieľ. Nechceme podceňovať jeden cieľ na úkor iného. A zda teda keď hovoríme voči občanom, samozrejme je tu sociálny cieľ v tom smysle, že budeme mať nástroj, ktorým sa posilnia národné nástroje používané v boji proti nezamestnanosti. Čiže toto je relevantný bod a v tomto prípade môžeme spojiť svoje sily a aby sme vyslali jasný sociálny signál o našich sociálnych zámeroch aj z hľadiska stabilizácie a príslušných dôsledkov. Čiže nie je to len nástroj na stabilizáciu, to chcem zdôrazniť. A čo vlastne tento európsky systém zaistenia mal byť, alebo čím by nemal byť. Teda nemal by to byť nástroj, eh, kde by sa to proste príliš lišilo medzi krajinami, z hľadiska štruktúrálnych e, aspektov by sa mal sústrediť na relevantné otrasy prichádzajúce zvonka s tým, že by dochádzalo k tomu, že sa uplatní automatický mechanizmus vyplácania. A ja vlastne mám za úlohu zadefinovať tento mechanizmus, hľadiska technického aj politického. A tento systém bude vychádzať z pôžičiek s cieľom e, priamo podporiť národné rozpočty jednotlivých krajín. Je to diskusia, ktorá je veľmi relevantná na túto tému. Samozrejme, e, tie existujúce scenáre, dva, ktoré, o ktorých sa hovorí, by nemali byť úplnej kontradikcii, ale na tom musíme popracovať ešte v nastávajúcich týždňoch a musíme popracovať veľmi rýchlo a efektívne. Nadvezujúca otázka. Veľmi sa teším, že na spoluprácu s vami v nastávajúcich týždňoch i mesiacoch. Takže e, z hľadiska spolupráce s našim výborom, kedy predpokladáte, že by ste mohli prezentovať niektorú z tých významných svojich priorít? Tú reformu, ako chcete, povedzme, e, realizovať spolupráci s nami? Budem na tom pracovať okamžite. Čiže okamžite znamená aj od politického vývoja samozrejme. Ak budem teda potvrdený vo funkcii, tak na tejto téme budem pracovať aj s kolegom Šmitom, aj s kolegiom komisárov. A ak mám byť úprimný, je jasné, že keď budeme mať k dispozícii tento systém, ktorý vychádza z likvidity a pôžičiek, tak je to veľmi jednoduchá záležitosť. Samozrejme, nič nie je jednoduché, úplne a ľahké, ale bude to rýchlejšie. Hlavne, keď e, to bude mať za účelom podporiť rozpočet e, v komplikovaných situáciách a určite tam budú dôsledky aj z hľadiska definície nášho európskeho rozpočtu. Už som povedal v úvodnom prejave, že by sme povedzme mali byť primerane ambiciozni a tu môžeme byť ambiciozni. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Gigold za zelených. Pán Gentiloni, e, rôzne škandály daňového charakteru to vlastne poškodilo meno európskeho kontitu a určite aj z hľadiska pokroku to nebolo na, veľmi pozitívne. A zneužívanie spoločného trhu na príliš e, nízke dane, to je tiež vážna otázka. E, aký plán chcete prezentovať z hľadiska nového a zeleného zdaňovania? Ten nový daňový balík EÚ a aj zdaňovanie e, právnických osôb. E, ako na toto chcete riešiť? A po druhé, z hľadiska environmentálneho zdanenia a danenia energií, treba z oblasti benzínu, leteckého benzínu a tak ďalej. Ako chcete postupovať? Okrem toho je tu ešte aj princíp, e, že znečisťovateľ platí. To sa týka hlavne cezhraničných otázok. Ďakujem pekne, pán poslanec Gigl. Osobne si myslím, teda som presvedčený, môžem povedať, že otázka zdaňovania e, celé 10 ročia nebola až taká závažná, ako je teraz. A určite európske inštitúcie tomu venujú veľkú pozornosť aj z dôvodov, ktoré dobre poznáte. Takže je to otázka, ktorá sa v posledných rokoch stala viac a viac relevantnou. A určite v tomto aj iniciatíva zo strany parlamentu zohráva veľkú úlohu. Ja chcem práve oceniť to, čo sa tu urobilo za posledné roky. Je to ozaj relevantné. Mojou úlohou bude pokúsiť sa zachovať ten rytmus a to nasadenie, ktoré tu existuje návrh, s ktorým prichádzate, že by sme sa zaviazali k nejakému akčnému plánu, to z môjho hľadiska by mohla byť cesta, mohol by to byť spôsob, ako postupovať. Čiže okamžite by sme mohli povedať áno, máme veľký záujem o riešenie týchto vecí. To, to je e, otázky životného prostredia, digitalizácia, daňové podvody, zdaňovanie právnych subjektov, a tak ďalej. Proste toto všetko navrhneme na kolegiu a budeme sa potom sústreďovať na to, čo zaujíma našich občanov a verejnú mienku. A vy viete veľa lepšie než ja, že toto je aj určitý politický záväzok osobného charakteru, priamo teda pracujeme a spolupracujeme v rámci kolegia komisárov a snažíme sa dospieť ku rozhodnutiu o zdaňovaní. A to rozhodnutie musí byť prijaté jednohlasne aj v spolupráci s radou. A to je tá výzva, ktorá pred nami stojí v nastávajúcich rokoch. Následná otázka. Ďakujem pekne, aj za ten osobný záväzok, ale okrem toho ešte niektoré návrhy predchádzajúcej komisie ostávajú v rade zablokované. Vo svojich písomných odpovediach ste naznačili, že budete pripravení niektoré z tých návrhov stiahnete e, smerom od jednohlasnosti e, ku e, kvalifikované väčšine podľa článku 116 zmluvy o EU. Takže keď chcete prejsť eh, k väčšinovému hlasovaniu, tak kedy si myslíte, že je tá, alebo príde tá vhodná chvíľa, kedy to treba urobiť? Nuž, ako viete, existujú tu komplikované právne záležitosti, ktoré sa týkajú tejto témy. Ak sa opierame o článok 116. Ako viete, hovoríme tu o relevantných odchýlkách, e, pokiaľ ide o zásadné podmienky nášho vnútorného jednotného trhu. Ak e, sa zamyslíme nad na tým, že áno, použijeme článok 116, potom výber témy je veľmi striktne naviazaný na danú podmienku. Napríklad môžeme sa venovať nejakej environmentálnej téme alebo téme, ktorá sa týka zdaňovania právnych subjektov. Čiže článok 116 sa môže použiť len v prípadoch, kedy bude jasný konsenzus, konsenzus v tom zmysle, že tam dochádza k signifikantným odchylkám. Pokiaľ ide o e, doložku typu pasarel, tak e, to už som už mm, spomínal, tam to nie je vždy až také jasne právne nadviazané ako pri článku 116. Tam potrebujeme samozrejme úplnú jednohlasnosť. Ďakujem pekne. Slovo má pán Antonio Rinaldi za ID. Prezident. Ďakujem, e, pani predsednička, pán dezignovaný komisár. Budem hovoriť po taliansky. Pán Gentiloni, nemyslíte si, že e, treba e, pouvažovať o metóde, ktorú uplatňuje e, komisia pre e, vypočítavanie output gap, pretože aktuálny e, systém e, nie je správny, nezodpoveda napríklad metodike, ktorú používa Medzinárodný menový fond alebo OECD a vedie to e, k e, horším výsledkom. E, a mimochodom v Taliansku 30. septembra bol predstavený rozpočet, ktorý e, namiesto sľubovaného zlepšenia o 0,7 štrukturálneho salda navrhuje jeho zhoršenie o 0,3 e, a sú tam aj 0,4 úplne nereálnych e, prísľubov. E, nemyslíte si, že toto indikuje, že Taliansko nechce opäť rešpektovať e, rozpočtové pravidlá? že bude potrebné začať konanie pre porušenie, ako sa hovorilo minulý rok. Nie je na čase ho, hovoriť napríklad o enormnom uh, obchodnom uh, uh, surplus krajín ako Nemecko či Holandsko, ktoré tým vlastne nerešpektujú už veľmi dlho pravidlá Sixpacku. Ďakujem pekne, pán Rinaldi. Pokiaľ ide e, teda o túto talianskú e, situáciu, ten talianský návrh, e, túto notu. Treba pripomenúť, že toto ešte nepredstavuje návrh rozpočtu, takže dovolím si zopakovať to, čo som už povedal predtým v reakcii na, na inú otázku, že ja sa budem zaoberať samozrejme od 1. novembra, ak budem Potvrdený do tejto funkcie e, návrhom rozpočtov všetkých e, členských štátov EÚ, vrátane Talianska, e, všetky krajiny by mali do polovice oktobra tieto svoje návrhy komisii postúpiť. Takže tento output gap a ten potenciálny rast bez pochyby mnohí pozorovatelia, mnohé politické strany v týchto rokoch e, zdôraznili, že tieto indikátory sú veľmi ťažko e, bezpečne overiteľné. Aj Európska fiskálna rada prednedávnom navrhla, aby sme stanovili eh, istejšie mm, pravidlá, ako napríklad eh, eh, nejaké kritérium vzťahujúce sa na verejné výdavky, pretože output gap tam sa vychádza z pomerne subjektívnych hodnotení. Takže k tomuto pristúpime v budúcich týždňoch, v budúcich mesiacoch. Eh, pri revidovaní eh, dvojpaku a šestpaku chceme ísť možno smerom k zjednodušeniu, k zjednodušeniu paktu, bolo by to dôležité. Vypršal eh, čas pre moju odpoveď. Krajiny, ktoré majú fiskálny priestor, ho využívajú, aj keď viem, že jednotlivé krajiny si volia odlišné e, prístupy, ale reakcia komisie je taká, že kto má fiskálny priestor, robí dobre, ak ho využíva. Ak chcete položiť nejakú doplňujúcu otázku, ďakujem, budem veľmi stručný. Pokiaľ ide o rozpočet predstavený 30. septembra e, zo strany vlády, E, predsa len predstavila ho vláda, takže treba e, si uvedomiť, že má určitú váhu. Samozrejme aj parlament e, môže pozmeniť. Ale tá základná línia je tá, ktorá bola navrhnutá. Zmeny tam budú marginálne, takže keď sa vy stanete komisárom, ako budete interpretovať tieto čísla, keďže predchádzajúca vláda Eh, s ňou sa zaobchádzalo úplne inak eh, v týchto otázkach. Chcel som sa ešte eh, spýtať aj na to, či by nebolo dobré, keby komisia uplatňovala takú istú metódu, akú uplatňuje OECD a Medzinárodný menový fond. Bolo by to dobré už len preto, aby sme tu mali k dispozícii homogénne údaje. Okrem toho nás zaujíma, aký typ budú mať kedy vzťahu budú mať ostatné krajiny, pokiaľ ide o možnosť expanzívnej hospodárskej politiky. My na to poukazujeme už dlho. Dúfam, že sa budete venovať tejto otázke. Pán poslanec Rinaldi k expanzívnym e, politikám som nemal e, e, v tom prvom časom slote čas sa vyjadriť. K tomu by som povedal iba, že na základe našich ekonomických predpovedí z leta sme, ako si spomínate, urobili určitú indikáciu 7. novembra budú k dispozícii nové eh, prehľady, ktoré eh, sa vie teda k tomu, či toto spomalenie rastu, nehovoríme o recesii, hovoríme o spomalení rastu, či toto spomalenie eh, rastu sa okamžite zmení, alebo môže trvať v čase. To bude veľmi dôležité na to, aby, sme sa, eh, aby, aby sa komisia mohla potom rozhodnúť, aký fiškálny postup navrhne členským štátom pre budúce obdobie. Ďakujem pán Johan van Overtveld eh, za EKR, pán Gentiloni. Dobré, dobré ráno, tu som. Veľa e, sa už toho spomenulo, pokiaľ ide o pakt stability a rastu fiskálne metódy. E, vy budete zodpovední, e, ak budete potvrdení, takisto aj za Eurostat, kde ešte stále je pravidlo, že verejné investície musia byť e, zohľadnené v e, roku vykonávania investície, čo e, z ekonomického pohľadu je úplne absurdné pravidlo. Žiadna firma nepracuje podľa takejto schémy. Myslím si, že zmena tohto pravidla by bol najefektívnejší spôsob, ako stimulovať investície a teda rozšíriť fiskálny priestor pre krajiny. Zmeníte toto pravidlo? Ďakujem za vašu otázku. Umožňuje mi vyjadriť sa aj k niečomu, čo považujem za veľmi relevantné, pretože e, keď som bol dezignovaný za komisára, A dozvedel som sa od e, predsedničky, že budem zodpovedný aj za Eurostat. Okrem teda Ekfinu a tak e, daňových pravidiel je teda dôležitá efektivita a kvalita. To posolstvo, ktoré som dostal, a rád by som vám to zopakoval, je, že prvá vec, ktorú by mal urobiť komisár, keď má zodpovednosť za Eurostat, je ochraňovať nezávislosť Eurostatu. Takže pokiaľ ide o kritéria, čísla, politiky, viem tiež z mojej e, skúsenosti premiéra, že politici a členovia vlády nie sú vždy spokojní s obsahom alebo s načasovaním, za kým štatistiky, za kým sa tie štatistiky prichádzajú. Ale e, takéto sú pravidlá. Takže moja prvá reakcia na vašu otázku je, e, že v mojej funkcii zodpovedného za Eurostat sa budem starať o to, aby eh, ich autonómne kritériá neboli nejako ovplyvňované. Je na parlamente a na kolegiu eh, o tomto diskutovať. Ale nemôže eh, komisár zodpovedný za Eurostat samostatne rozhodnúť, či toto kritérium je alebo nie je korektné. Máte nejakú doplňujúcu otázku? E, daňové otázky sa tiež, e, e, fiskálne otázky sa tiež týkajú daní. Vo vašom texte hovoríte, že ste za fiskálnu harmonizáciu. Chápem to aj tak, že ste tiež za kvalifikovanú väčšinu pri hlasovaní v týchto otázkach. Preložené do obyčajného jazyka predpokladám, že, že budete skôr zastávať záujmy väčších eh, krajín než menších. Čo chcete urobiť eh, pre menšie krajiny v daňovej oblasti? Budem sa snažiť eh, byť na strane konsenzu hlavne. Myslím, že to je naozaj povinnosť, keď je niekto komisárom a obzvlášť je to dôležité v otázkach daní kde okrem článku 116 máme pravidlo jednomyselnosti. Vieme, že posledný návrh o významnej eh, digitálnej eh, prítomnosti, ktorý predstavila komisia, prijalo 24 členských štátov, 3 nie. Ale to zatiaľ, nie do budúcnosti, e, tento e, návrh e, zastavilo. Takže niektoré členské štáty, či už sú veľké alebo malé, každý tu má dôležitú váhu momentálne, ale máme tu aj verejnú mienku, máme tu parlament, máme tu doložku pasarel, máme tu článok 116. Nemôžeme akceptovať myšlienku vyhýbať sa akémukoľvek rozhodovaniu v oblasti daní. Ďakujem. Manon Obry eh, z GUE. Bonjour. Dobrý deň, prajem, pán Žantiloni. Ja nadviažem na otázku daňových unikov. Eh, to myslím si, že budem mať plné ruky práce s touto témou. Nebudem to menovať všetok, všetky list, eh, zoznam všetkých tých daňových únikov, Panama Papers, LuxLeaks a tak ďalej podstate je to mnohé nadnárodné spoločnosti, niektoré podniky, ktoré mimochodom dobre poznáte, pokiaľ viem, vzhľadom na vaše portfólio, ktoré ste robili predtým Amazon a ďalšie, e, ktoré nemajú dobrú reputáciu, že by sa správali veľmi slušne, čo sa týka daňových otázok. A e, tie veci, ktoré sa dostali na povrch, e, Európsky zoznam daňových rajov, e, Panama a ďalšie, nie sú tam veľmi jednoznačne uvedené. Počas vášho mandetu, mimochodom, uh, dobre poznáte Oxfam, pracovala som pre nich, sú tu mnohé mimovládne organizácie, ktoré možno vnímate ako, že sú mimo, videli ste, že vonku dnes kam zorganizovali manifestáciu a uh, neustále upozorňujú na to, že v tom zozname daňových rejov sú medzery, chýbajú tam niektoré štáty a je to aj výbor tax 3, ktorý analyzoval situáciu. Sú tu kritéria, ktoré sa používajú e, a potom, čo sa stane s krajinami, ktoré sú stiahnuté zo zoznamu, ako sa s nimi nakladá ďalej. To je všetko kritika Takže chcete zreformovať túto skupinu kódex správania sa, ktorá nie je transparentná a chcete mať také kritéria, aby všetky škodlivé daňové praktiky e, sa e, zohľadňovali a aby samotné kritérium nulových daní bolo považované za plnohodnoté kritérium? Ďakujem pekne za otázku, pani poslankyňa. Čo sa týka mojich daňovej, daňového portfólia, spomenuli ste to, ja som ho zlikvidoval, moje daňové portfólio. A ja som deklaroval predtým, ako som zaslal svoje podklady na výboru júry. Nie som žiadny milionár. E, čítal som v talenskej tlači, že som bol milionár, ale zlikvidoval som svoje portfólio v každom prípade. Ja si myslím, že máte úplnú pravdu, keď hovoríte o tom, že by sme mali byť efektívni a ak je to možné ešte efektívnejší v boji proti daňovým rajom. To, čo sme spravili za posledné roky, či to nebolo vôbec efektívne? Ja si to osobne nemyslím, že to bolo úplne neefektívne, ale ja tu neobhajujem niečo, čo som spravil osobne, pretože ja som to sám nespravil, nebol som tu, takže nebudem to kritizovať ani obhajovať, ale myslím si, že parlament by mal byť hrdý na to, že sa dosiahol pokrok aj ten tzv. čierny zoznam, o ktorom ste hovorili. Určite je tam čo zlepšovať ale môžem vám potvrdiť nepriamo ako bývalý minister zahraničných vecí, e, že v mnohých krajinách po svete taká soft power, také v podstate e, meké opatrenia toho, že sa nejaká krajina dostane na čierny zoznam ako daňový raj, e, sú veľmi silné. Pôsobí to a mení to postoje mnohých e, tých e, najhorších daňových režimov vo svete. Musíme spraviť viac a musíme to robiť spolu. S tým súhlasím. Ďakujem pekne, Žantiloni. Áno, určite som nehovorila o nejakom portfóliu milionára, eh, ale sú tam predsa len niekoľko stovky a tisíce eh, ako akcionár Amazonu, ale určite dúfam, že vás to neodradí od toho, aby ste zakročili proti takýmto firmám. Druhá otázka. Povedali ste, že budeme sankcionovať štáty, ktoré sú na zozname daňových rajov, ale Členské štáty Európskej únie, Írsko či Luxembursko, ako Európska únia môže byť dôveryhodná, keď chráni tie najhoršie daňové raje na svete. Kolegovia sa tu vyjadrili predo mnou. Krajiny, ktoré to blokujú na európskej úrovni, to sú nie veľké krajiny, ale malé krajiny, ako napríklad Luxembursko alebo Írsko. Takže vidíme, že Európska únia sa transformuje e, do priestoru, kde sa predbiehame v daňových výhodách, daňových systémov. Máme tu škodlivé daňové praktiky. Čo chcete spraviť preto, aby ste ukončili tieto škodlivé daňové praktiky? Ste pripravení pracovať na minimálnom zdaňovaní európskych spoločností a žiadať, aby členské štáty boli hodnotené rovnakými kritériami ako tretie štáty. Ešte bonusová otázka. Hovorili sme o transparentnosti daňovej. Chcete deblokovať e, zverejňovanie daňových systémov krajina po krajine? Ja, ďakujem. Ja si myslím, že nemôžeme akceptovať tú myšlienku agresívnej daňovej konkurencie medzi európskymi krajinami. Je to realita, ktorú nemôžeme akceptovať. Je potrebné na tom pracovať. Minimálne zdaňovanie je jedným z riešení. Viete veľmi dobre, že návrh Nie mm, celkom eh, sa vyriešil alebo zrušil na úrovni rady, alebo teda nie, naštartoval tak, ako by mal. Je tu mobilizácia verejnej mienky eh, a v, eh, sila parlamentu je veľká a čo sa mňa týka, tu musí byť jasné rozhodnutie komisára pre hospodárske záležitosti v komisii. A budeme na tom pracovať a spolu nájdeme riešenie. Ďakujem. Teraz prechádzame na druhé kolo otázok. Poprosím vás, teda rada by som vás pripomenula lečnícky čas. Chcem vás naozaj požiadať, aby ste na minútu mali e, na otázku mali minútu a na následnú otázku zase len minútu, aby ste to dodržiavali. Usekes Margario E. Marfi za EPP má slovo. Ďakujem za slovo. A vítam dezignovaného pána komisára. Hovorili ste o akcelerácii ekonomiky a hovorili ste o tom, že sa blíži kríza a nie je to kríza dopytu, ale kríza ponuky. A faktory vy ako minister zahraničia určite dobre poznáte. Viete, že sú tam napätia medzi USA a Čínou, a Brexit a možnosť e, pomerne negatívnych konsekvencií. Takže hovorí sa o jedine možnej terapii e, cestou e, určitých reforiem. Pani Lagarde, ktorá poukazuje na potrebu zväčšiť flexibilitu monetárnej politiky. Podľa vás, ako riešiť situáciu, keď máme historicky najnižšie úrokové sadzby? Po druhé, keď hovoríme o flexibilizácii, či tam teda, nehovoríme len o štatistikách, ale keď už teda máme na mysli aj investície v oblasti ekologickej, digitálnej, teda aké štrukturálne reformy máte na mysli pri realizácii týchto nových politík a chcem povedať, že ja som bol jedným z tých, kto volal, kto sa obratil na Markusa Pervera v tomto smysle. Ďakujem pekne. Vážený pán Margajo, neviem odpovedať po španielsky, takže budem odpovedať po anglicky. Áno, ja som predtým hovoril o novembrovej prognoze, pretože toto je inštitúciálne pre nás mírnik. V každom prípade každý sa pozerá na prognózy rôznych inštitúcií po svete a vieme, že máme seriózne spomalenie hospodárskeho rastu a toto spomalenie by mohlo mať dlhodobejšie, teda dlhšie ako e, očakávame, teda dlhšie ako 6 mesiacov či rok. Uvidíme. V tomto prípade, ale v každom prípade nemôžeme sa spoliehať len na menovú politiku. A Áno, diskutujeme aj o rozhodnutiach menovej politiky. Ja sa nevyjadrujem k rozhodnutiu ECB. Nebudem sa jednoducho vyjadrovať k rozhodnutiam ECB z princípu. Ale vieme, minimálne v tomto, asi sa všetci zhodneme na tom, že len menová politika sama o sebe nestačí, ak máme čeliť ťažkej situácii a eventuálne dlhodobému spomalovaniu rastu. Nehovorím o recesii, ale o spomalovaní rastu. K tomu by sme mali dodať koordinovanú daňovú politiku, koordinovanejšiu daňovú politiku, investície a štrukturálne reformy Myslím si, že je zaujímavé si všimnúť, že na poslednom Eurosamite jedno z rozhodnutí, ktoré bolo prijaté, sa týkalo rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť zameraný na podporu štrukturálnych reforiem. Uvidíme, ako to bude financované a nakoľko to bude efektívne, ale cieľ je jasný a je to, ide to tým smerom, ako ste spomenuli. Následná otázka. Neviem, čo sa e, mi to snívalo, ale teraz hovorili ste o 27. v súvislosti s rozpočtom 3 krát a zatiaľ je nás 28. No. Ale keď už hovoríme o Brexite, tak problém mm. Jirskej, teda severoírskej hranice medzi Severnom a Írskom je teda vážny problém. Je to, alebo bol by to precedens, že toto chce britská vláda využiť nielen z hľadiska Británie, ale z hľadiska celej únie. Proste po druhé, hovorili sme o daňových rajoch, môžeme aj veľmi konkrétne hovoriť. Napríklad Gibraltar, to máme hneď za rohom. A tam proste naozaj napríklad e, keď daň z hier je 0,15%, ale proste sú tam veľmi nízke dane, tebar nejaké. Takže toto znamená, že je tam veľký rozdiel z hľadiska príjmov jednak ku šiestim vo výbere daní medzi touto časťou Európy a Španielskom napríklad. Takže otázka, čo robíme s daňovými rajmi a čo si myslí pán komisár, že čo treba urobiť aj z hľadiska budúcich vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a ostatkom Európy? Aby proste nevzniklo veľké riziko pre európske financie, pre financie Európskej únie teda. Mm, mali by sme si to povedať jasno. Z nášho pohľadu deň po Brexite bez dohody Spojené kráľovstvo bude pre nás tretím štátom. Nie to to, čo sme chceli. Nie, nebol to naša predstava, ale môže to byť autonómne rozhodnutie Spojeného kráľovstva. Uvidíme. Videl som dialog medzi Jean-Claude Junckerom a britským premiérom. Pre nás poviem iba dve veci. Írska hranica nebude tvrdou hranicou fyzickou hranicou. Budeme plne rešpektovať dohodu z Veľkého piatku. Nemôžeme vytvoriť nový obrovský problém v Európe po Brexite s Írskom. Druhá vec, spomínam si na ťažkosti, keď sme sa dohodli s premiérkou Mayovou o Gibraltare. V tomto prípade sa Mm, určitým spôsobom podarilo dosiahnuť dohodu medzi e, vašou, vašimi vládami EÚ a Spojeným kráľovstvom. To sú záväzky, ktoré musíme dodržiavať. Ďakujem pekne. Joachim Schuster, SAD. Ďakujem pekne, pán Gentiloni. E, Európska hospodárska a menová e, únia obsahuje veľmi reštriktívnu základnú e, orientáciu, pokiaľ ide o e, rozpočtovú hospodárskú e, politiku. veľký, veľmi sa tu sústredí na deficit. Ušla von der Leyen ohlasuje plán pred udržateľný rozvoj Európy, kde ide o obrovskú mobilizáciu prostriedkov. To určite nebude e, musieť zmobilizovať, vygenerovať súkromný sektor, ale tu zohráva dôležitú úlohu verejný e, sektor, aby e, vyvážil aktuálne zlyhanie trhu. Treba mm, tieto prostriedky aj na posilnenie bojovania proti klimatickým zmenám. No a Európsky zelený díl, zelená dohoda, odklonenie sa od fosílnych páliv a a takisto eh, európske zelené eh, akcie a podobné veci. To bude veľmi dôležité. Treba preskúmať jednoducho veľa, eh, veľa aktuálnych pravidel. Áno, ďakujem, pán poslanec Čuster. Áno, Európska zelená dohoda je veľkou prioritou novej komisie Predsedníčka von der Leyen to jasne povedala a osobne ja s tým súhlasím. To, to číslo 1 eh, bilión je veľmi pôsobivé, s tým súhlasím. Eh, tvrdo popracujeme na tom, ja osobne aj s podpredsedom Timmermansom, Dombrovsky Dombrovskisom, pretože musíme vytvoriť dobré prostredie na to, aby sme zmobilizovali súkromný kapitál, samozrejme, ale ak chceme dosiahnuť takéto záväzky, musíme eh, doplniť súkromné investície aj verejnými prostriedkami a zmobilizovať mm, verejné investície po Európe. Tento plán, plán investovania do udržateľnej Európy, rozbiehame paralelne s plánom Invest EU. A myslím si, že plán Invest EU silnou mierou prispeje do plánu udržateľnej Európy, pretože tie kapacity, ktoré ponúka Invest EU, hub, ako ho nazývame, to centrum, prispejú do nových projektov, ktoré dokážu prilákať veľkú kapitálovú účasť. Takisto by sme mali pokračovať v už rozbehnutých prácach o definovaní noriem pre green bond, zelené obligácie alebo ekologické obligácie, to je jeden z cieľov do blízkej budúcnosti a na tých práce, tie práce už prebiehajú, ako viete. Následná otázka? Áno, ďakujem. Úspešné realizovanie takéto investičnej stratégie. E, vychádzame z toho, aj keď sa podarí ekologickú transformáciu hospodárstva naštartovať, Pôjde aj o e, hospodárskú súťaž Európskej únie. Táto sa zmení e, voči e, konkurentom a zabezpečenie, na zabezpečenie rovnakých hracích podmienok bude naozaj dôležitá tá hraničná uhlíková daň, o ktorej hovorila Ursula von der Leyen. Z vášho pohľadu, ako by mali vyzerať tie základné body takejto budúcej uhlíkovej dane Uh, uh, Ako som povedal, uh, na tom sa pracuje. O, útvary Ekfinu na tom pracujú. Odkaz je jasný, podľa mňa. rastie E, investičný kapitál alebo teda dostupnosť investícií po celom svete, cielených špecifických investícií a konkrétne investícií s e, environmentálnym účelom. Čiže naša kapacita e, E, dať tú toho referenčnú hodnotu meritko cez naše zelené dlhopisy, to si myslím, že bude ocenené a vytvorí to pozitívne a priaznivé prostredie pre investorov. Bolo by čudné, ak by EÚ nebola prítomná v tejto oblasti, ktorá sa teraz pozitívne e, vyvíja všade po celom svete na kapitálových trhoch. Ďakujem pekne. Skôr ako dám slovo ďalšiemu rečníkovi, chcem pripomenúť, že už máme časovisko z 15 minút, takže poprosím vás, skúste, sa, e, skúste rešpektovať e, vyhradený čas. Žil Boje, Renew Europe, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán designovaný komisár. Tu som, tu som, ďakujem. Počas poslednej predvolebnej kampane ma veľmi prekvapilo to, že spolupčania sa ma často pýtali na otázku daňovej harmonizácie vnútri EÚ. Ja som si myslel, že to je nejaká odborná téma a zistil som, že to je politická téma, ktorá mobilizuje našich spolupčanov a veľmi ich zaujíma a ako môžem posudzovať podľa otázok kolegov, nielen francúzov. E, spomenuli ste to, ďakujem za to. Všetci sa zhodneme na tom, že odpoveď Európskej únie nezodpoveda očakávaniu spoluobčanov, konkrétne aj vzhľadom na otázku jednomyselnosti, o ktorej sa tu takisto hovorilo. Je samozrejme, že potrebné mať e, jednomyselnosť, aby sme sa vzdali jednomyselnosti, ale neviem, či sa nám podarí v tejto téme sa jednomyselne zhodnúť, ale minimálne sme početní e, na to, aby toto volebné obdobie zaznamenalo konkrétne e, výsledky a pokrok. Je to veľmi zložitý problém a nemôžem od vás žiadať, aby ste to za minútu vysvetlili, dokonca ani za dve je potrebné rozložiť tento problém na množstvo maličkých úloh a tie jednotlivé sú priateľnejšie. Takže opýtam sa, aká je prvá konkrétna aktivita, ktorú by ste mohli navrhnúť na to, aby počas nášho volebného obdobia, ktoré snáď prežijeme spolu, e, sme zaznamenali konkrétne kročiky vpred e, bližšie k očakávaniam európskych spoluobčanov. Ďakujem pekne. Ďakujem, vážený pán poslanec Boaje. Vy ste to sami povedali, že je potrebné jednomyselne sa rozhodnúť, že sa vzdáme jednomyselnosti. Je jasné, že je to veľmi ťažké. Nie, nie, nie, nie, zrejme je to ťažké, ale je to ťažké. Ale vo svojom úvodnom vystúpení som povedal, že potrebujeme mimoriadnú politickú snahu a e, politická vôľa, podpora verejnej mienky, podpora zainteresovaných strán a osveta. Tých krajín, ktoré majú iné stanovisko, to všetko spolu, len to nám môže pomôcť posunúť sa vpred. Je to trošku iné ako článok 116, pretože ak sú jasné právne podmienky splnené, tak je to, no nepovedal by som e, ty ľahšie, ale minimálne je to jednoznačnejšie. Ale v pasarelo doložke, pri pasarelo doložkách je potrebné vynaložiť obrovské politické úsilie. Uvediem len ako malý príklad to bude jedna z prvých iniciatív, na ktorú sa podujmem. Keď Európska rada rozhodla nepos- neísť smerom k digitálnej dani, tie tri krajiny, ktoré neboli na palube obrazne povedané, povedali, že neboli proti tomu vo všeobecnosti, ale chceli počkať, kým sa situácia ďalej vyvinie, kým sa nájde teda konsenzus na medzinárodnej úrovni. A to uvidíme v najbližších mesiacoch, ako sa to vyvinie. A vrátime sa, e, prehodnotíme túto pozíciu v roku 2020. To je všetko asi. 30 sekúnd na následnú otázku, prepačte. No dobre, 30 sekúnd chcem povedať len toľko, že hovorili ste o rokovaniach medzinárodných na svetovej úrovni na túto tému G20 OECD a jednoznačne Európska únia nebude mať silnú pozíciu v týchto rokovaniach, ak nebude jednotná. Čiže už teraz medzi sebou, aby sme našli spoločné stanovisko, e, mnohí budeme sledovať vývoj situácie v nadchádzajúcich mesiacoch a ďakujem aj za to, že vy budete klásť veľký dôraz na to a zblízka sledovať, ak dúfam, budete v tej funkcii potvrdení. Áno, určite to budeme sledovať a pokúsime sa to spraviť najlepším možným spôsobom. Ja si myslím, že máme aj nejakú tú predsa len šancu navyše v tejto diskusii na úrovni OECD. E, že sú tam predsa nejaké šance viac ako pred niekoľkými mesiacmi, čo sme si mysleli. Nie som celkom optimista, ale som menej pesimistický ako pred niekoľkými mesiacmi, pretože diskusie medzi európskymi štátmi a Spojenými štátmi pokročili a je tu sem tam sa vyskytne nejaký prístor na nájdenie riešenia. Ďakujem pekne, Semenuel Fernández. EPP, výbor pre zamestnanosť. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán e, dezignovaný komisár. Dôležitá je e, spolupráca s komisárom pre e, zamestnanosť, pokiaľ ide o šoky prichádzajúce zvonka. Hovorili ste aj o Európskom systéme zaistenia v nezamestnanosti, ktorý má byť veľmi ambiciózny, ale nespomenuli ste váš osobný postoj. Tento e, systém by mal pozostávať e, z nejakej priamej pomoci, alebo by malo ísť o, nejaké pôžičky, alebo by pôjde o nejakú zmes. E, bude to pre všetky členské štáty EÚ, alebo iba pre členské štáty eurozóny a aké predpoklady musia splniť členské štáty, aby mali prístup k tejto e, schéme zaistenia v nezamestnanosti. Ďakujem, pán Fernández. Úloha, ktorú som dostal v mojom poverovacom liste, pozostávala vlastne z toho, že e, sa tu hovorí o navrhnutí definície tejto schémy. Ja túto úlohu e, celú nemôžem vyriešiť počas nášho vypočutia. Nie je to také jednoduché. Už ste e, spomenuli, ktoré najdôležitejšie body musíme vyriešiť. A ja som napríklad povedal, e, čo by nemal predstavovať tento nástroj. Žiaden permanentný transfer, žiadne oslobenie štrukturálnych reforiem. Žiaden automatický uh, mechanizmus vyplácania. No a na základe tohto musíme potom diskutovať o tých dvoch, troch otázkach, ktoré ste spomenuli. Uh, či majú so pôžičku alebo podporu, podporu rozpočtu. Obzvlášť v tejto situácii e, finančných e, trhov úvery sú slabším nástrojom než priama e, podpora do rozpočtu, ale priama podpora musí byť vysoko Eh, financovaná, pretože v prípade externých eh, šokov, ktoré sú relevantné a zasiahnu viacero krajín, eh, takáto rozpočtová podpora rozpočtu bez nejakého seriózneho zdroja financovania nie je možná. Ehm, pri tom zadefinovaní budeme hovoriť o tejto možnosti Hovorí sa tu o možnosti z počiatočnej schémy vychádzajúcej z úverov a potom e, prechodu smerom k priamej podpore rozpočtu. Uvidíme. Ubezpečujem vás v budúcich týždňoch, pretože e, ma požiadali, aby som túto definíciu sformuloval veľmi rýchlo. E, budeme sa týmto zaoberať teda okamžite a budeme to robiť spoločne. Ehm, pôjdete eh, teda komunitárnou cestou pri eh, definícii? A ak áno, ak by teda malo ísť o úvery, tak potom potrebujete aj záruky eh, v rámci rozpočtu. A tu vyvstáva otázka, aká suma by teda sa mala v takejto záruke spomínať. A ak by išlo o Eh, vlastne priamo príspevky do rozpočtu. Aj tam eh, treba hovoriť o konkrétnej sume. Chcem sa spýtať, či už, eh, bola zadefin- či už bol zadefinovaný aspoň strop takejto sumy. prakticky už som odpovedala na vaše otázky, pretože to, čo musíme zadefinovať, implikuje, že v prípade schémy s úvermi alebo schémy ratajúcej sa podporou rozpočtu, e, tu budú rôzne e, dôsledky. V prvom prípade tieto dôsledky sú relatívne jednoduchšie, ošetriteľné. V druhom prípade priamých transferov e, takisto treba diskutovať o dopade v rámci nášho viacročného finančného rámca pretože to treba zabezpečiť e, financovanie v rámci viacročného finančného rámca. Takže o pár týždňov, myslím, toto už bude jasnejšie, keď to budeme mať definíciu tejto schémy. E, budeme vtedy diskutovať o tých e, odlišných dopadoch Ehm, týchto, týchto, týchto metód v rámci nášho komunitárneho rozhodnutia. Ďakujem pekne. Eh, pán Ineloma z SND. Eh, Mr. Gentiloni. Pán Gentiloni, máte ozaj eh, vynikajúci profesionálny životopis. A chcem práve povedať aj v tejto súvislosti o veľkej téme zdaňovanie. A jasné, že v tomto musí Európska únia urobiť nejaký krok vpred a zlepšiť výber daní. Keď hovoríme o digitálnom zdaňovaní, o digitálnych daniach, spomínalo sa to, mohli by ste uvieť svoje hlavné priority, pokiaľ ide o zdaňovanie veľkých spoločností, hlavne tých nadnárodných technických spoločností a technologických spoločností. Okrem toho, ako vidíte situáciu z hľadiska rokovania s týmito veľkými spoločnosťami o zdaňovaní. Ďakujem pekne, pán poslanec Heineloma. Teda cieľ je jasný, aspoň si myslím. Digitálna revolúcia nás poprvý raz dostala do situácie, kedy nemôžeme akceptovať, že sa vytvára nejaká hodnota a vytvára sa často prostredníctvom údajov, našich údajov, našich osobných údajov. A dane sa potom ale neplatia tam, kde je vytváraná tá hodnota. A to si myslím, že je situácia, ktorá je nepriateľná. A ja by som k tomu povedal toto. Rozhodli sme sa po určitých interných ťažkostiach aj v rámci členských štátov, medzi členskými štátmi teda, rozhodli sme sa na komisii že sa pokúsime e, vyťažiť čo najviac medzinárodných e, rokovaní G20, OECD a tak ďalej. Takže možno sa zdá, že to je nejaká stratégia úniku spred ťažkostí, ale, ale teraz ja to vnímam tak, sú tu vážne, skutočné obavy, ktoré pochádzajú hlavne z USA a ide tu o skutočnú možnosť dospieť ku kompromisu v rámci OECD. Európa v tomto prípade zohráva veľmi relevantnú úlohu a som dosť optimistický, pokiaľ ide o možnosť nájdenia nejakého riešenia už na budúci rok. Následná otázka, prosím. Pán Gentiloni, vo svojich písomných odpovediach ste povedali, že ak sa nedospie k medzinárodnej dohode, tak prídete s európskym návrhom na digitálnu daň. Takže od, môžeme očakávať e, výsledky z tých celosvetových rokovaní alebo skôr ten návrh komisie, pokiaľ hovoríte o budúcom roku, teda 2020. Áno, môj program je veľmi jasný. Ak sa nedospeje ku konsenzu na budúci rok, tak budeme mať európsky návrh. Znamená to toľko, že v 3. štvrť roku budúceho roka Budeme pracovať na európskom návrhu, ale nechceme príliš skoro výjsť s týmto európskym návrhom, keď ešte prebieha medzinárodná debata. Ale myslím to ozaj veľmi vážne, že sa budem angažovať v rámci komisie v tom zmysle, aby ten náš návrh na budúci rok teda mohol byť predložený, ak sa nedospeje na medzinárodnej úrovni ku konsenzu. Ďakujem pekne, slovo má pán Urta Sunza zelených. Áno, pán Gentiloni, ďakujem za to, že ste prišli medzi nás. Hovorili ste o spomalovaní ekonomiky a určite s týmto súvisí aj to, že by bolo potrebné uplatniť nejaké stabilizačné mechanizmy. A vieme, že v uplynulom období došlo aj k významným chybám v ekonomike. Ak teda chceme nejak napredovať s reformami, ako ste naznačili, týka si to šestpaku a dvojpaku napríklad. Teda podľa vás Európska fiskálna rada povedala, že normy jasne, jasne spomína aspekty e, cyklických postupov. Rád by som vedel, či si myslíte, že súčasné predpisy obsahujú určitý, e, určité riziko z hľadiska e, tej cyklickosti. Teda niektoré aspekty v tomto ohľade sú dosť evidentné. Ďakujem. No riziko procyklických e, účinkov je jasné, Myslím, že Európska fiskálna rada tiež poukázala na toto riziko veľmi jasne. Čo budeme musieť prediskutovať na konci toho prebiehajúceho e, prehodnocovania. To vlastne ten 6-pak aj dvojpak e, sa bude hodnotiť až do decembra. Vtedy budeme vedieť viac povedať. A osobne musím povedať už teraz, že oceňujem filozofiu Európskej fiskálnej rady. Je to, aby to bolo jednoduché, vymahateľné a anticyklické. Čiže táto filozofia e, súvisia aj s mnohými výhradami, ktoré odozneli dnes predpoludním vo svetle toho, že niečo môže byť príliš komplikované ako prvky napríklad pravidlá, ktoré sa využívajú z hľadiska SGP, teda paktu stability a rastu. A samozrejme, kolegium komisárov a európske inštitúcie tomuto budú venovať pozornosť a budeme musieť prijať rozhodnutie, nebude to ľahké. Osobne vždy zdôrazňujem slovo ambícia alebo ambície. Isté, chceme veci meniť skôr takým jednoduchším spôsobom, anticyklickým a vymáhateľným. A tomu treba náležite prispôsobiť aj pravidlá. Ale samozrejme treba postupovať obozretne, pretože pri niektorých e, nástrojoch, ako sa to interpretuje, by sme teda mohli otvoriť e, tú skrinku e, s legislatívnymi zmenami. Ale myslím, že do konca tohto roku sa dozvieme viac konkrétností. Ďakujeme. Nasledujúca otázka. Isté, je tu priestor pre politickú dynamiku, aby sa naštartovala e, proste tá ekonomika lepšie. Okrem noriem sú tu ešte aspekty makroekonomickej rovnováhy. Veľmi E, pekne ste sa k tomu vyjadrili už. A, a, takže hm, ako otázku by som položil, ako chcete lepšie riešiť napríklad tie veľké rozdiely e, nerovnováhu na trhu. Áno, áno analýzy makro, teda nerovnahy z hľadiska makroekonomického. Nož, môžem povedať takto. Bolo užitočné aj komisie členským štátom poskytnúť určité usmernenia, podnety, návrhy, nielen vo veciach tradične finančných, ale aj pokiaľ je o iné veci. Napríklad súkromné zadlženie, zdravotná situácia obyvateľstva a tak ďalej. Tieto podmienky sú základnou požiadavkou a musíme pracovať na tom, aby sme tieto veci tiež v budúcnosti, v blízkej budúcnosti posilnili. Ďakujem pekne. Slovo má Francesca Donato za ID. Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť po taliansky. E, vážený e, pán Gentilny, vo vašich e, písomných odpovediach na otázky Európskeho parlamentu ste sa zaviazali podporovať hospodárskú politiku pre rásť, nájsť vyváženosť medzi udržateľnosťou a krátkodobými reakciami, pokiaľ ide o flexibilitu vo vzťahu s európskymi pravidlami. Takže čo máte konkrétne na mysli pod takouto formuláciou vhodná flexibilita? a čo e, e, chcete, ako chcete postupovať, e, pokiaľ ide o hodnotenie, akú flexibilitu použila nejaká členská krajina. Sú to dosť politické kritéria politicky blízkym vládám budete zhovievavejší a k iným menej. Ako budete hodnotiť potrebu jednotlivých členských štátov investovať doma? Ďakujem pani poslankyňa Donato. Flexibilita má svoje pravidlá. V tom zmysle, že sú tu pravidlá, ktoré stanovilo, stanovila v oznámení komisia v, spomínajú sa v, teraz sú súčasťou e, paktu stability a rastu, ktorý teraz uplatňujeme, takže vieme presne, aké sú tie základné e, parametre, ktoré musíme spomínať v dialogu medzi komisiou a členskými e, štátmi pri diskusii o flexibilite, ktorá je možná Takže sú tu dôležité, treba tu zohľadniť aj národné reformné plány, ktoré e, vlády e, predstavia. Sú tu dôležité investície. Viete, že je tu e, špecifická doložka týkajúca sa investícií. Sú tu dôležité tzv. vynimočné okolnosti, ku ktorým môže dôjsť e, v nejakej e, členskej krajine v dôsledku nepredvídateľných okolností. E, nemyslím si, že pri posudzovaní tejto flexibility by sme tu mali mať nejaký politický prvok, ktorý by mal dokonca ešte dominovať pri rozhodnutí Ehm, máte, predstavujem si asi odlišný e, názor, ale pokiaľ ide o mňa ako komisára pre hospodárstvo, myslím si, že kritérium e, flexibility e, by malo vychádzať presne z definícií, ktoré náš systém pozná. Doplňujúca otázka? Áno, ďakujem. Počujete ma? aby sme e, posilnili rast eurozóny. E, Spomnuli ste správne, že je potrebné príjmať expanzívnu politiku a zvyšovať produktívne investície členských štátov. Žiaľ, krajiny ako Taliansko, ktoré sú vysoko zadlžené, sú vyzývané, aby boli opatrné, aby sa dodrž, aby dodržiavali e, medze fiskálneho kompaktu. Ale to je veľmi negatívne pre zaostalé regióny ako juh Talianska. Chcete, aby sa konečne prijalo zlaté pravidlo pre investície, infraštruktúru, výskum a e, ciele súdržnosti. Ďakujem pekne. Ma certamente. Celkom určite už dnes dialog e, e, v rámci európskeho semestra s jednotlivými e, vládami členských štátov zohľadňuje investície v prípade teda krajín, ktoré sa držia svojich plánov verejných investícií, zavedenie zlatého pravidla, o tomto sa diskutuje Napríklad máme stanovisko Európskej fiškálnej rady, ktoré som viackrát spomenul, v ktorom sa explicitne spomínajú verejné investície spojené s environmentálnymi cieľmi. To je veľmi vážna otázka, o ktorej teda treba diskutovať v budúcich mesiacoch. Rafaele Fito. Ďakujem, slovo má Rafaele Fito z EKR. Ďakujem pekne. Chcel by som sa e, vrátiť k téme paktu stability, aby e, som sa spýtal špecificky, či považujete za pozitívne a e, užitočné intervenovať v otázke, ktorá sa týka jednej zo zásadných bodov európskeho rozpočtu, vo vzťahu s členskými štátmi, ide o politiku súdržnosti, Pani von der Leyen eh, viackrát eh, spomenula veľmi dôležité programy eh, a v tejto súvislosti s programami súdržnosti spomenula aj revíziu Paktu stability a rastu. Takže chcem sa vás spýtať, vy považujete, za, že by bolo možné vlastne prestať započítavať kvótu spolufinancovania Eh, v jednotlivých členských štátoch v rámci politiky súdržnosti eh, z Paktu stability a rastu, pretože je paradoxné jednou rukou dávať a druhou rukou eh, brať, pretože takto to momentálne je. Takže aké rozhodnutia tu padnú, pokiaľ ide o pakt stability a rastu. Bolo by možné sa už dnes špecifickejšie z vašej strany vyjadriť, pretože momentálne ehm, tá situácia vedie e, k prehlbovaniu e, hospodárskych a e, sociálnych nerovnovách. Pán Fito, v prvom rade ďakujem za vašu otázku. Legitimita tejto otázky tu je nepochybná. Na európskej úrovni sa o tom už nejaký čas diskutuje. Chcel by som teraz Využijem vašu otázku, ak dovolíte, na to, aby som spomenul jedno riziko, eh, do ktorého myslím ako inštitúcia, ako Európska komisia nemôžeme ísť. Nemôžeme si predstaviť, že proces eh, revidovania našich pravidiel momentálne eh, hovoríme o revidovaní sixpacku a tupacku že by to malo alebo mohlo e, vyriešiť všetky e, tie témy, ktoré, o ktorých sa momentálne dnes diskutuje, ale z odlišných politických pohľadov v jednotlivých členských štátoch. Takže ja nehovorím, že som proti e, takejto hypotéze. Hovorím, že naše pravidlá k paktu stability a rastu e, ak sa rozhodneme tieto na legislatívnej úrovni zmeniť, tak eh, by sme eh, tak mali urobiť, eh, zohľadňujúc veľmi presne jednotlivé priority. Nemôžeme si tu jednoducho vyberať jednotlivé prvky jeden po druhom a nemôžeme tu spomenúť príliš veľa výnimok. Musíme si naozaj jasne zadefinovať priority. Spomenulo sa tu napríklad ako priorita e, environmentálna oblasť. E, oblasť súdržnosti nie je menej dôležitá, takže rozhodníme sa, o ktoré priority pôjde. A ten, e, kto mi takýto problém nadnáša, vedím k tomu, aby som povedala, no musíme rozmýšľať nad legislatívnymi zmenami, pokiaľ ide o pakt stability a rastu pretože ak sa budeme zabrať iba jasnejšou interpretáciou, tak mnohé z týchto cieľov jednoducho budú nerealistické mimo rozsahu e, teda pôsobnosti, keby sme mali meniť iba interpretáciu. Doplnková otázka. Áno, ďakujem. E, chcem sa venovať tej istej e, téme ďalej aj vo svetle toho, čo ste už odpovedali kolegom dnes, pokiaľ ide o jednotlivé zákony e, e, stability pri financovaní e, v členských štátoch. Chcem sa spýtať, nemyslíte si, že by bolo oveľa vhodnejšie, pokiaľ ide o flexibilitu, intervenovať tak, aby sme sa vyhli tomu, že v členských štátoch sa bude flexibilita využívať len teda bez nejakých jasných e, cieľov, že by sme tu mali vytvoriť naozaj e, prepojenie e, s paktom stability rastu. Ja si myslím, že tu sa treba jasne vyjadriť, pretože skutočne v mnohých členských štátoch sa tu môžeme ocitnúť pred návrhmi, ktoré zvýšia verejné výdavky, nebudú sa týkať investícií a povedú k negatívnym hospodárskym údajom v eurozóne. Áno, to je jasné, že sa e, musíme sústrediť e, e, hlavne na investície, na štrukturálne reformy, na to, čo spôsobuje rast nášho hospodárstva. Ak sa pozrieme na rozpočet v týchto rokoch, pár slovami je možné povedať, že pakt stability a rastu bol užitočný na to, aby zabránil ďalším e, veľkým krízam, pomohol redukovať deficit. Nepodarilo sa mu, ale dostatočne e, e, znižiť zadlženie a hlavne posilniť rast investície a štrukturálne reformy. A z tohto dôvodu E, teraz pristupujeme k tejto revízii, ktorá by sa mala zamerať práve na tieto body. Ďakujeme Siegfried Murešan z rozpočtového výboru za EPP. Ďakujem za slovo. Pán dezignovaný komisár, rád by som s vami prediskutoval dopady na rozpočet EÚ a financovanie EÚ. Je jasné, že po Brexite budeme potrebovať ďalšie prostriedky na to, aby sme mohli financovať svoje súčasné priority a potom aj tie nové priority. Čiže je to otázka vlastných zdrojov EÚ a to je vec, ktorá je teraz oveľa dôležitejšia než predtým. Hovorili ste o určitých nových daniach. Vidíte, že trebárs tá uhlíková daň na hraniciach, že bude dostatočná z hľadiska získavania prostriedkov EÚ? Druhá otázka. Komisia sa pokúšala, ale nepodarilo sa jej e, zaviesť nový systém vlastných zdrojov. Čiže teraz Práve potrebujeme, aby komisia bola v tomto úspešná a aby podnetila aj členské štáty. A tretia otázka, ako budete implementovať tú daň z uhlíka na hraniciach, aby to nemalo negatívny vplyv na náš priemysel. Ďakujem. Nuž, pokiaľ ide o vlastné zdroje, áno, mnohé z nich spadajú do môjho portfólia, teda Poviem to takto. Dve veci. Po prvé, máme určité tarify v rámci colnej únie a to je vec e, zásadného významu pre vlastné zdroje. A prebieha aj diskusia o tom, či to bude 10%, 20%. Čo by, o čo by sa mohli postarať členské štáty, respektíve EÚ. A diskusia ešte prebieha aj o DPH. Aj keď tam nevidím nejaké okamžité dôsledky rozhodnutí a reforiem v oblasti DPH, v súvislosti s vlastnými zdrojmi. Pokiaľ ide o nové nástroje v súvislosti s vlastnými zdrojmi, tak potenciál toho, že cestou daní získame nejaké ďalšie vlastné prostriedky, napríklad aj cestou e, tzv. uhlíkovej dane na hraniciach, alebo e, riešením otázky daňového základu právnických subjektov. To sú dôležité témy a na tom treba pracovať úplne vážne, ak chceme niečo urobiť aj s viadočným finančným rámcom, pretože myslím si, nie je evidentné, že tieto príspevky by už na budúci mesiac tam mohli byť. Takže určite váš výbor toto bude prediskutovávať. Myslím, že sa pokúsim byť e, veľmi efektívny a konať rýchlo, aj pokiaľ ide o daň z uhlíka na hraniciach, ale z hľadiska, aj z hľadiska právneho, aj technického to nie je jednoduché, ako iste viete. Nadvezujúca otázka. Áno, ďakujem pekne. Všetky tieto ťažkosti, áno, tie už poznáme. A preto hovorím, že teraz toho budeme potrebovať viacej. A vieť, ako bývalý minister, budete potrebovať aj ako komisár vedieť, ako presvedčiť členské štáty. A bude sa hovoriť aj o mnohých e, digitálnych veciach. Digitálna daň. Bude to tiež zapracované ako súčasť vlastných zdrojov? To zdaňovanie. Ďalšia otázka do akej miery tam vidíte priestor e, na vlastné zdroje z hľadiska budúceho rozpočtu. Čiže e, aby som teda uvied, u vás uvítal konkrétnejšie odpovede. Vzhľadom na to, že ste odborník na ekonomiku. Áno, moja predstava bola taká, aby sme mali proste silnejší základ, pokiaľ je o vlastné zdroje pretože rozpočet, keby mal vychádzať iba z hrubého národného dôchodku, tak pravdepodobne by to bol príspevok, ale asi nedostatočný z hľadiska budúcnosti únie. Musíme posilniť teda naše vlastné e, zdroje. E, predchádzajúca komisia naznačila tri spôsoby, ako to posilniť. Ja budem pracovať e, na tých aspektoch, ktoré sa týkajú môjho portfólia, teda, teda v tom, čo môžem ja z hľadiska svojej funkcie urobiť. Ďakujem. Teraz má slovo pán Eroglu za Renew Europe. Vážený pán Gentiloni, pre mnohých je princíp e, vlastnej zodpovednosti veľmi dôležitým aspektom. E, e, iba kto takto prístupuje naozaj slobodný, kto preberá zodpovednosť za svoje rozhodnutia, sa zodpovedne narába aj so zdrojmi, aj v súkromnom, aj v obchodnom živote. Ak tu nemáme takúto zodpovednosť, tak tu vyvstáva e, e, morálny e, hazard a asymetria. Rovnaké súvislosti platia aj pri členských štátoch EÚ rozhodnutie a zodpovednosť za ne musia byť v rovnakých rukách a musí v dôsledku toho sa starostlivo narábať s prostriedkami daňových poplatníkov. Tento princíp treba zabezpečiť e, a e, spomína sa to aj v Maastrichtskej dohode. Žiaden členský štát nemôže sa zaručiť za nejaký iný. E, zavezujete sa dodržiavať naďalej tento princíp? Uh, I, I didn't heard the initial part of your uh... Nepočul som začiatok vašej otázky, lebo som si nestihol včas uh, E, dať slúchadla. Dve tretiny som počul, ale nie začiatok vašej otázky. E, v prvej tretine som iba spomenul, že pre mnohých občanov, aj pre mňa osobne, je dôležitá vlastná zodpovednosť a e, túto vlastnú zodpovednosť dávam do súvislosti so starostlivým narábaním, so zdrojmi a preto som sa teda pýtal na tú otázku k princípu no bailout. Um, yes, it is a, a shared principle. Uh... Áno, áno, je to spoločný princíp. Musíme uh, mať spoločnú zodpovednosť a to bude uplatňovať vo svojom mandáte. Takže súhlasím s tým, čo ste povedali, nemám k tomu čo dodať. Následná otázka? Ešte raz by som vám chcel poďakovať za vaše slova vo vašom úvodnom prejave. Veľmi sa mi páčilo, že ste sám spomenuli dane, dane e, pre environmentálne účely, ale aj digitálnu e, daň. Môj predrečník sa k tomu tiež vyjadrila. vy ste naozaj vzbudili dojem, že v Európe a na medzinárodnej úrovni sa chcete skutočne zasadzovať za riešenie tohto nového problému e, zdaňovania týchto digitálnych gigantov. E, mohli by ste sa zasadiť e, za nejaké vyjadrenie, kam by mali smerovať tieto smer, no, nové dane na európsku úroveň alebo dokaz členských štátov? Ma l'impegno sì sarà... Záväzok, e, áno, záväzok je to medzinárodný. Prejdem do angličtiny. Bola to taká spontánna reakcia z mojej strany. Po taliansky. Áno, budeme mať medzinárodný záväzok e, v oblasti digitálnych daní. A ja si myslím, že teraz máme konkrétnu možnosť dosiahnuť výsledky. Nebolo tomu tak pred niekoľkými mesiacmi. Vývoj diskusí v OECD, v rámci OECD, sa uberá hlavne smerom k všeobecnému zdaňovaniu veľkých podnikov nie len digitálnych platformiem, ale veľkých podnikov vo všeobecnosti. Ja si myslím, že to je priateľné, pretože digitalizácii dochádza vo všetkých nadnárodných spoločnostiach, nielen v digitálnych nadnárodných spoločnostiach a to môže Európa ľahko akceptovať. Ďakujeme Pier Nikola Pedicini. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pán dezignovaný komisár za to, že odpoveráte na naše otázky. Prečítal som si, že medzi úlohami, ktoré ste e, dostali od e, predsedničky von der Leyenovej, e, tu sa vrátim k zeleným investíciám. Čítam tu, že vy sa budete zaoberať dosiahnutím týchto udržateľných cieľov v rámci udržateľných investícií, ale zároveň máte garantovať zabezpečovanie paktu stability a rastu, ako už viackrát zaznelo. Takže ja sa vás pýtam, ako chcete takéto zelené investície generovať, uvoľniť v prípade krajín s vysokou mierou zadlžanosti, ktoré tu už nemajú žiadnu maržu pri výdavkoch, pretože nemá zmysel bojovať proti klimatickým zmenám, pokiaľ e, nebudete zároveň e, prispievať e, vo všetkých členských štátoch. To by nedávalo zmysel keď už hovorím len o možnosti výdavkov. Vo všeobecnosti si myslím, že tu treba e, odvahu na e, diskutovanie o tom, aké, e, ako sa politiky uplatňovali doteraz. Keď sa pozriem na vašu minulosť, vy ste vždy podporovali takéto a hlasovali za takéto politiky prísnych úspor, ktoré v našom prípade viedli ku kríze a recesii v Európskej únii a určite viedli aj k tomu, že sa medzi členskými štátmi únie zväčšili, aj vo vnútri členských štátov zväčšovali nerovnosti. Takže ako chcete v budúcnosti pokračovať, ale chcete spochybniť e, túto politiku úspor, ktorá zlyhala e, v Európe, ako aj vo svete, alebo nie? Ďakujem vám, pán Pedičiny keď sa hovorí, že naše e, pravidlá e, paktu stability a rastu dostatočne neúspeli e, pri podpore invest- rozvoja investícií, štrukturálnych reforiem a znižovaní dlhu. Toto sú tie tri základné body, ktoré musíme konštatovať, pokiaľ ide o pravidla, ktoré sme upratňovali ale zároveň treba mať na pamäti aj to, čo sa podarilo týmto pravidlám, znižovanie deficitu eh, a zabránenie ďalším, váž, eh, ďalších vážnych kríz. Eh, takže mm, k týmto našim pravidlám z môjho pohľadu nemôžeme ignorovať dve veci. Poprvé, že naše pravidlá paktu stability a rastu už predpokladajú možnosť podpory, podporovania verejných investícií. Takže tá e, to známa flexibilita v prípade investícií už je e, zapracovaná do našich e, pravidiel. A po druhé, nemôžeme ignorovať a to nie je argument, ktorý by sa vzťahoval iba na našu spoločnú krajinu, z ktorej pochádzame. E, ťaž, často je tu ťažko v prípade podpory verejných investícií. E, problém, ktorý e, ale nevyplýva z európskych pravidiel. Žiaľ, existujú tu nielen v Taliansku, ale v iných krajinách ťažkosti dokázať podporiť e, investície v tom rytme, ktorý by si zaslúžili aj v situáciách, kedy sú tu e, k dispozícii zdroje a nie sú tu nejaké obmedzenia z európskej úrovne. Naozaj už len 10 sekúnd pre e, doplnkovú otázku. Chcem len povedať, že ak dovolíte, e, Taliansko je blokované. Vy ste spomenuli konkrétne Taliansko. Taliansko je ale blokované práve európskym mechanizmom, Eh, kde teda ide o eh, blokovanie eh, verejného dlhu a to zabraňuje práve takýmto verejným investíciám. Vy ste hovorili o odvahe a treba s takouto odvahou teraz začať konať a v tom prípade by bolo možné obrovské zdroje pre také krajiny ako Taliansko uvoľniť, ktoré momentálne takéto možnosti nemôžu využívať. Ja rešpektujem váš názor, ale myslím si, že pokiaľ ide európske pravidlá, musíme e, sa snažiť, aby boli čo najefektívnejšie pri podpore verejných investícií, ale nie vždy e, tieto pravidlá predstavujú prekážku e, efektívnej realizácii verejných investícií v jednotlivých členských štátoch. Ďakujem Gabriele Bíšov za SND. Ďakujem. V minulosti tu bola nerovnováha sociálnych, eh, environmentálnych a hospodárskych politík na úrovni EÚ. A teraz je dôležité, aby hospodárske riadenie bolo viac v súlade so sociálnymi cieľmi zmluv. Ako e, pre, e, zvolená predsednička komisie povedala, je naozaj dôležité zlúčiť e, toto sociálne a to trhové v dnešnom hospodárstve. Takže pýtam sa, ako chcete posilniť sociálnu dimenziu procesu európskeho semestra a čo chcete urobiť e, na to, aby ste e, posilnili konvergenciu smerom nahor, pretože to je vlastne náš cieľ. A mm, chcete predostrieť legislatívny návrh pre každoročné hodnotenie e, vývoju, pokiaľ ide o sociálne bývanie, kolektívne zmluvy a ostatné teda sociálne parametre. Ďakujem pekne, pani Bišov. Ja osobne sa silno e, zasadzujem aj na základe mojich súkromných skúseností ako e, premiéra za to, že je tu dôležitá silná kooperácia v prvom rade so sociálnymi partnermi pri našich e, hospodárskych rozhodnutiach. Tu budem postupovať v súčinnosti s mojim kolegom Nikolasom Šmitom. K tomuto sa zavezujem. A pokiaľ ide o naše pravidlá, európsky semester v posledných rokoch e, začal čoraz viac zahrňať sociálnu dimenziu do svojho procesu, a to hlavne v dôsledku rozhodnutia z, z, z Göteborgu o Európskom sociálnom pilieri. Myslím, že teraz táto úloha Našou úlohou je, aby to pokračovalo ďalej a z mandátu, ktorý som dostal, e, jasne vyplýva, že mojou úlohou je integrovať e, aj e, ciele udržateľného rozvoja OSN do procesu európskeho semestra. Ako všetci vieme, e, ciele udržateľného rozvoja majú veľmi silnú sociálnu dimenziu, nielen environmentálnu dimenziu. A toto bude, myslím, nový nástroj ktorý dá eh, prioritu eh, tej sociálnej oblasti, takú prioritu, ktorú si zasluhuje. Doplňujúca otázka. Áno, ďakujem. Napriek tomu si myslím, že nejaký právny nástroj by bol veľmi dôležitý, hlavne pokiaľ ide o iniciatívu v súvislosti s minimálnymi príjmami v Európe, ale som veľmi rada, že ste spomenuli úlohu sociálnych partnerov a pýtam sa, ako konkrétne e, chcete postupovať, aby ste posilnili úlohu sociálnych partnerov v rámci európskeho semestra na európskej aj národnej úrovni. Mimochodom, ja samozrejme súhlasím, pokiaľ ide o návrh eh, k minimálnemu príjmu. To som zatiaľ nespomenul, pretože to nespada priamo do môjho portfólia, ale v kolegiu to budem silne podporovať. Čo urobím, eh, pokiaľ ide o semester, myslím si, že to, čo potrebujeme, E, sa týka takisto problému e, e, naozaj politického uvedomenia. Naozaj treba, aby boli zainteresovaní sociálni partnery do dialógu, ktorý budeme viesť s vládami členských štátov. Toto by veľmi napomohlo, takýto dialóg Pomohlo by to, aby sme v Európskej únii mali lepšie eh, pochopenie toho, eh, čo rozhodujeme v rámci európskeho eh, semestra k jednotlivým, jednotlivým krajinám. Ďakujem teraz Ludek Nidejmarier za EPP. Thank you, uh, Mr. Gentiloni. I'm actually looking over your... Pán Gentiloni, tuto som vzadu. Toto robí niekedy parlament, že sa pozerá cez plece niekomu. Isté, riešime tu komplexné záležitosti a chcem vyjadriť veľké uspokojenie e, s tým, že teda e, veľkú časť svojich odpovedí ste e, dávali ohľadne zdaňovania. Takže v súvislosti s digitálnym zdaňovaním sa tu hovorilo dosť obsiahlo, ale napríklad reformy DPH, to je veľmi dôležité aj pre našu ekonomiku, aj pre jednotný trh. Ale je to zatiaľ beznadejne zablokované na rade. Čiže aké konkrétne kroky by ste chceli prijať, aby sa tie návrhy odblokovali? Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo, teda za otázku, pán poslanec Nidamajec. Nidamajer, no neviem teda, ako otočím sa k vám. Dobre, budem pokračovať. Ďakujem ešte raz, pán poslanec Niedermayer. Áno, DPH a reforma a CCTV to sú dve základné veci, ktoré sa týkajú daňového portfólia. Pokiaľ ide o reformu DPH, tak myslím, že v nedávnej minulosti sme už vlastne prišli s relevantnými rozhodnutiami hlavne pokiaľ ide o elektronické obchodovanie a implementácia tohoto rozhodnutia bude hm, veľmi relevantná záležitosť pre členské štáty už v blízkej budúcnosti. Všeobecný návrh reformy DPH to je niečo, čo určite nastolím. Pričom budem zohľadňovať tú skutočnosť, že sú tu už reformy, o ktorých bolo nedávno rozhodnuté a budeme ich okamžite mm, potrebovať, realizovať e, aj formou záväzkov zo strany členských štátov už v blízkej budúcnosti. Predpokladám, že to ale potrvá niekoľko štvrť rokov v rámci roku 2020. Pokiaľ ide o CCTB, teda spoločný základ dane, e, bez konsolidácie, no bez toho, aby sme tento problém riešili, nemôžeme riešiť e, internú konkurenciu alebo hospodárskú súťaž medzi členskými štátmi. Čiže v rámci OECD sa tomu venujeme, ale osobne neočakávam, a teda ale určite e, neočakávam hneď riešenie a navrhujem, aby sa pokračovalo v tejto téme. Doplňujúca otázka. Môžete riazať, počítať s mojou podporou. E, ďalšia otázka sa týka práve dane cezhraničnej dane na uhlík. Teda konkrétny návrh z hľadiska technického, jasné, je to náročná vec, ale kedy si myslíte, že by sa to mohlo už začať vykonávať? Myslím, že by sme sa mali v tomto posunúť pomerne rýchlo, keď hovoríme o uhlíkovej dani na hraniciach. Vieme všetci, že sú tu právne aj technické obmedzenia, ale nemalo by to znamenať, že musíme len sedieť a čakať. Proste je tu možnosť e, niečo upraviť tak, aby to bolo e, v súlade s pravidlami VTO a môžeme teda na tom pracovať okamžite. Ďakujem pekne. Slovo má pán Jose Gusmao nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Tu myslím, že je nepopierateľné, že komisia bola veľmi aktívna, keď tlačila povedzme na tie ekonomiky, ktoré mali deficit. A pritom potrebné, aby existoval nejaký eh, manevrovací priestor z hľadiska reforiem, ale reformy sú zatiaľ pomalé a je tu potreba investícií. Zatiaľ teda vidíme, že európska ekonomika teda nenaprenuje veľkým tempom. A pre, chcem sa opýtať aj na otázky rovnováhy z dlhodobého hľadiska a to sa týka aj investícií v súvislosti e, s rozpočtovými deficitmi. Takže vedeli sme, že aj niektoré byrokratické aspekty, ktoré do toho vstupovali. Ďakujem pánovi poslancovi Gusmao. chcem povedať, že máme svoje pravidlá a tieto sa nemenia podľa hospodárskeho prostredia, podľa toho, čo sa deje v globálnej ekonomike. Ale to neznamená, že naša hospodárska politika je stále tá istá. Áno, bola tu hlboká kríza pred desiatimi rokmi a trvala dlho. A táto hlboká kríza vytvorila obrovské problémy, dlhové problémy pre viaceré krajiny. A práve to bola jedna z veľkých obáv v hospodárskej politike. Ale myslím, že sa nám podarilo celkom efektívne zvládnuť deficity v jednotlivých krajinách a že sa podarilo udržať stabilitu ale ešte sa nám nepodarilo dostatočne znížiť deficit. Teraz ale čelíme a čoraz lepšie chápeme postupne tú mieru toho, čo sa deje. A čelíme v podstate inému hospodárskemu prostrediu, pretože náš rast sa spomaluje a nie je jasné, do akej miery a ako dlho to bude trvať. A za danej situácie, myslím si, e, naša hospodárska politika by sa mala výrazne orientovať smerom na rast a podporu investícií. A mali by sme e, žiadať tých, ktorí majú nejaký fiskálny priestor, aby pomohli znova naštartovať rast. Neznamená to, že by sme museli meniť pravidlá, ide o to, že by sme ich prispôsobili e, zmenám v hospodárskej situácii v Európe. Následná otázka. No pokiaľ ide o problémy e, so zadlženými ekonomikami, tak vieme, že tam celé roky súčasť tých daňových príjmov sa využívala na to, aby sa vyrovnávali teda dlhy, aby sa splácali dlhy. A týka sa to teda niektorých členských štátov, nakoniec vieme, o čo ide. A táto fiskálna kompetencia tu stále bude spomínaná. A predpokladá sa teda, že sa budú náležite ešte zdaňovať aj veľké podniky. A keď sa vrátime k tomu článku 116, chcete ho uplatniť, aby ste schválili ten konsolidovaný daňový základ e, pre právnické subjekty? Áno, už som to povedal a zopakujem. Nemôžeme akceptovať takú situáciu, že agresívna hospodárska súťaž v Európskej únii vychádzala z toho, že tu budú rozdielne dane pre právnické osoby. Takže je tu tento nástroj na stole a budeme sa snažiť využiť právne nástroje, ktoré existujú, aj keď existujú určité ťažkosti, ale je tu aj politická sila na strane komisie aj parlamentu a verím, že sa nám spoločne toto podarí vyriešiť. Ďakujem pekne. Slova pán Robert Biedroň z výboru pre rozpočet a za socialistov a demokratov prehovorí. Nech sa páči. A ani som nevedel, že už som na rade, hovorí rečník. Pán Biedroň? No dobre, tak pán Damian Böslager za zelených? Nie? Tak ospravedlňuje sa pani predsedajúca. Prepač, neviem prečítať vaše meno. Som John Howard z, z, eh, z Veľkej Británie. Ten zoznam rečníkov sa zmenil, prepačte a som z výboru pre rozpočet. Pán dezignovaný komisár, pani e, nová predsedkynia komisie e, vás poverila riešením koordinácie investícií aj v rámci programu Invest EU. A podobne komisár Dembrovskis bude mať na starosti koordináciu práce v oblasti investičného plánu s cieľom dosiahnuť jeden trilión investícií v nastávajúcich 10 eh, ročiach. A parlament dospel k čiatočnému riešeniu aj v súvislosti s tým, čo sa nadvezuje na predchádzajúce funkčné obdobie. A ako tu vidíte vy, nejaké styčné body medzi komisárom Dobrovskisom a vašim portfóliom. Ak tam bude teda niečo ako dopad tohoto nového plánu, predovšetkým pokiaľ ide o program Invest EU. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Vo všeobecnosti môžem povedať, že budeme spolupracovať e, dobre s podpredsedom Domrovskisom. A v tomto prípade, teda aj v tomto prípade, podobne ako aj v mnohých iných, budeme musieť koordinovať našu prácu, ale máme tu aj dva iné nástroje. Jednak je tam samozrejme Invest EU a potom to, čo, o čom sa tu už v parlamente hovorilo, a to v rámci viadročného finančného rámca. A tam sa to zameriava na iné priority. A myslím, že budeme mať e, odborne, technicky veľmi silnú kapacitu v rámci toho nášho centra. A bude to veľmi užitočné aj na ten účel, aby sme podporili investície do, udržať, do plánu udržateľnej Európy. Takže budeme pracovať ruka v ruke s pánom Dobrovskisom, ale povedzme, on sa bude viac špecializovať na to, aby e, zaangažovával do projektov súkromný kapitál, Predovšetkým z hľadiska toho plánu investícií do Európy máme ambiciózny cieľ 1 trilión, teda ja sa skôr budem zamýšľať nad definíciou samotného plánu a ako vlastne podporovať ten program Invest EU. Čiže máme tu viaceré e, aspekty, ktoré sa týkajú pákového efektu v súvislosti s investíciami. Sú tu aj aspekty zmien v ekologických prístupoch. Ďakujem pekne. Nadväzná otázka. E, pani predsedajúca, veľmi jednoduchá nadväzná otázka. Ja by som predpokladal, že všetky investície v rámci programov EÚ budú e, priateľsky orientované voči životnému prostrediu a chcel by som vedieť, čo podľa vás sú tie hlavné mechanizmy, že to naozaj tak bude z hľadiska programu InvestEU a aj z hľadiska iných programov? Áno, máme e, metodológiu, ktorá sa bude zaoberať e, overovaním v oblasti environmentálnej a Budeme teda veľmi pozorne skúmať aj environmentálny rozmer investícií. Napríklad Invest EU ehm, sa venuje aj infraštruktúrnemu sektoru a v súvislosti s udržateľnosťou týchto štruktúr. A vieme, že teda aj to životné prostredie, sociálne investície, digitálne aspekty, zručnosti a udrateľná infraštruktúra. Čiže je tam ten environmentálny rozmer a ten určite bude mať k dispozícii jasnú metodiku. Ďakujem pekne. Slovo má pán Damian Böselager za zelených z výboru pre rozpočet. Ďakujem za slovo. Pán Gentiloni, tu som. Mladí ľudia ozaj e, veľmi trpeli počas e, teda, tej minulej krízy a e, určite to malo nielen ekonomické, ale aj psychické dopady na túto časť populácie. Aby som vedel, čo z hľadiska nových nástrojov chcete navrhnúť. Niektoré aspekty ostávajú nejasné, hlavne pokiaľ ide aj o flexibilitu týchto nástrojov. Poprvé teda, e, proste nebudete sa venovať logike, že nech idú peniaze tam, kde dobre tečú. A po druhé, aké nástroje chcete použiť na zvýšenie odolnosti eurozóny. Po tretie, myslíte si, že by tu malo ísť aj o makroekonomickú stabilizáciu? Áno, myslím si, že návrh e, už bol potvrdený aj na samite, Eurosamite, teda v júni. A súviselo to aj s hospodárskou súťažou, aj BICC, hľadiska konvergencie. Určite ten aspekt konvergencie treba financovať e, veľmi seriózne a mali by sme na to nazerať aj ako na nástroj stabilizácie. Vieme, že diskusia o nástroji pre stabilizáciu to je vec, e, ktorá sa ťažko prediskutováva na rade, ale Myslím si, že je to veľmi dobre zamerané a cieľom je posilniť štruktúrálne reformy a, a treba to ozaj seriózne financovať a malo by sa na to aj seriózne nadviazať. A toto je aj záväzok, ktorý si ja teda osvojujem. Nadvezujúca otázka. Ako vidíte úlohu Európskeho parlamentu, predovšetkým v súvislosti s výborom ekonom a aj z hľadiska e, absolutória rozpočtu a aj v súvislosti s príslušnými kritériami pre absolutórium. Áno, budeme o tom diskutovať, o týchto kritériách teda, aj o riadení a správe. Budeme hovoriť o prioritách tohto nástroja a určite aj klimatická priorita sa bude veľmi vážne zvažovať. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo Dragoš Pislaru za Renew Europe. Zdá sa, že je tu všeobecný konsenzus, e, že je tu ohrozenie pre e, odolnosť voči šokom, avšak implementácia štrukturálnych e, reforiem sa spomaluje. A teda je tu také ochabenie úsilia, treba toto zmeniť. Nemôžeme konať tak e, ako e, doteraz, obzvlášť e, reformy v krajinách za hranicami EÚ sú veľmi dôležité. Reformy za hranicami eurozóny sú takisto veľmi dôležité. Nemôžeme ich vnímať ako národný problém. Štrukturálne reformy majú posilniť hospodárskú e, e, konkurencieschopnosť e, a sú viditeľné iba z dlhodobého hľadiska a sociálne a politické účty pritom treba platiť okamžite napríklad zdrav, zdravotné intervencie, investície do, do mládeže podobne. Tie si vyžadujú veľmi dlhý čas chcete sa zasadiť ako e, e, šampión štrukturálnych e, reforiem jasne posilniť úsilie členských štátov, ktoré sú mimo eurozóny, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem? We, we will have... Ďakujem pekne. Komisia a parlament budú zohrávať silnú úlohu pri presadzovaní štrukturálnych reforiem. Mali by sme mať jasno v tom, že sa jedná o prioritu, pretože áno, môžeme riešiť hospodárske spomalovanie viacerými prostriedkami. Môžeme mať otvorenejšie daňové politiky, ale štrukturálne reformy sú jediným spôsobom v strednodobom horizonte, ako zabezpečiť hospodársky rast a prosperitu. Takže vo všetkých sektoroch našej činnosti a našich pravidiel, pravidla, tam, kde by sa mali zmeniť, tak prioritu budeme dávať štruktúrálnym reformám. Takisto vieme, že či už ako volení europoslanci, že často nastáva akási únava za štruktúrálnych reforiem a tá nesúvisí s európskymi pravidlami, ale s národnými dôvodmi, faktormi. Napríklad nestabilita. Presne z tých dôvodov, ako ste vy spomenuli, že sa rozhodneme o niečom, čo má dôsledky nie, ktorého dôsledky sa nepremietnú po týždňoch či mesiacoch, ale po niekoľkých rokoch a politická nestabilita v našich krajinách rastie a to oslabuje e, snahu riešiť štruktúrálne reformy a presadzovať štruktúrálne reformy. A to je ešte ďalší dôvod na to, aby sme ako Európska inštitúcia sa viac angažovali a pre mňa, aby som sa ja z tohto pohľadu viac angažoval. Následná otázka. Spomenuli ste program Invest EU niekoľkokrát a ďakujem za to, že ste na to upozornili. Musíme mať jednoduchšie, flexibilnejšie čerpanie EU e, rozpočtových prostriedkov aj so všetkými rozpočtovými obmedzeniami. Otázka e, komponent technickej pomoci podporujete geografickú a teritoriálnu rovnováhu medzi krajinami a spravedlivé prerozdelenie e, prostriedkov z rôznych fondov vzhľadom na to, že na európskej úrovni a v jednotlivých členských štátoch sú finančné trhy e, na rôznej úrovni sofistikovanosti? Áno, odpovedám áno, áno. Nemôžeme akceptovať to, že taký relevantný plán pre nás, ako je Invest EU, by mal, ktorý má získať e, viac ako 650 miliard asi, že by sa obmedzil len na nejaké oblasti alebo len na jednotlivé krajiny. Takže môj záväzok je, ja sa záväzujem e, k rovnomernému prerozdeleniu e, tohto plánu po celej Európe. Ďakujem. Posledným rečníkom Pán Dery z EPP. Pani. Pani, teda pán dezignovaný komisár, asi budete so mnou eh, súhlasiť, že dôveryhodnosť je dôležitá a že nebude to tak, že vodu káže víno pije. Vieme eh, teda, že Komisia, keď e, v niektorých prípadoch prišla aj s, tým, že bude sankcie, neuviedla ich. Voči Taliansku tam bolo nejakých 30 miliárd v hre a nič sa nestalo. Maďarsko je krajina, e, kde práve v dôsledku e, nejakých výhrad použila komisia voči Maďarsku ťažké zbranie a často sa hovorí o tom, že sa neuberáme správnym smerom v Maďarsku. Zdá sa, že tu je ako použitý dvojitý meter. A pritom Maďarsko z hľadiska štruktúrárnych reforiem postupovalo veľmi rýchlo. A teda otázka, budete tiež používať dvojaký meter? Alebo budete hľadiť e, adekvátne na požiadavky a podmienky jednotlivých členských krajín? Ďakujem pekne pani poslankyňa Diery. Poviem to jednoznačne. My nebudeme mať dvojitý meter, mm, nebudeme ho uplatňovať pri uplatňovaní našich pravidiel. Je to otázka dôvery, ja tomu rozumiem. Mm, z toho, čo som povedal dnes ráno, to môžete očakávať. Môžete sa pozrieť na môj životopis. Ale okrem toho je to otázka dôvery. Ja sa na niečo zavezujem. Žiadny dvojitý meter. Takisto je to aj moja osobná, v podstate je to moja osobná minulosť. Ehm, keď som pôsobil v talianskej vláde, vždy som obhajoval, dokonca aj v obdobiach, keď to nebolo také ľahké v mojej krajine, vždy som obhajoval európske pravidlá, aj keď to znamenalo vyvíjať tlak na e, prorast orientovaný prístup v rámci týchto pravidel. To bolo vždy moje stanovisko. Takže žiadny dvojitý meter voči žiadnej krajine a dôvera, vzájomná dôvera medzi nami v to, že všetci pracujeme pre dobro únie. Následná otázka. No, chcem sa opýtať ohľadne konkurencie schopnosti EÚ. Takže či to nepovedie eh, k vyššej nestabilite a hovorilo sa tu mnoho o nezamestnanosti ale nakoniec ide o to, že sa pomôže krajinám, ktoré s vlastnými silami nedokázali riešiť nezamestnanosť. A nakoniec, pokiaľ ide o to, čo bolo povedané v súvislosti s zdaňovaním, tak tiež je to otázne, pretože to zaznieva v pozadí tak, že dôjde ku zvýšeniu daní. Ak nevieme garantovať pracovné príležitosti s tým, že vytvoríme pre podniky náležité podnik, podmienky, tak proste tie podniky odídu inde z únie. Čiže otázka, čo robíte preto, aby sme dokázali zvyšiť našu konkurencieschopnosť a respektíve, aby sme nestratili aspoň tú úroveň, ktorú máme. Uh, yes, we'll have... Áno, budeme mať veľa nástrojov na to. Napríklad jedným z nástrojov bude to, čo nazývame eh, daň z CO na hraniciach, CO2 na hraniciach, aby sme sa zabránili konkurenčnému znevýhodneniu našich spoločností. Ďalším nástrojom je jednotný základ dane právnických subjektov a ďalšie nebol by som až takým pesimistom e, ohľadom toho, čo sme dosiahli, čo sa týka pracovných príležitostí, tvorby, zamestnanosti za posledné roky. Pretože určite problémy stále máme vo viacerých krajinách, vrátane mojej, pre všetkých v niektorých regiónoch viacerých krajín. Ale ak sa pozrieme späť e, do roku krízy a porovnáme to, dosiahli sme pokrok. Mali by sme pracovať na tomto pokroku ďalej a dosiahnuť ďalšie výsledky. Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať poslancom za otázky aj pánovi Gentilonimu za jeho odpovede. A teraz požiadam pána Gentiloniho, aby e, na za 5 minút vyjadril svoje záverečné, e, pre, prednesol svoju záverečnú reč. V prvom rade vám ďakujem. Za sebou máme 3 hodiny e, intenzívnych diskusí. Chcem poďakovať aj tlmočníkom, ktorý ako som mal príležitosť dozvedieť sa už v predchádzajúcich rokoch, sú na veľmi, veľmi vysokej úrovni a ktorí mi eh, dovolili eh, pracovať eh, v najlepšom možnom spôsobe. Dnes je za nami dôležitá etapa demokratického procesu. Veľmi často sa diskutuje o e, dokonalosti európskeho demokratického systému. E, ubezpečujem vás, že moja príprava na toto vypočutie a priebeh tohto vypočutia, moje odpovedanie na vaše e, otázky bolo pre mňa potvrdením skutočnosti, že európska demokracia má svoje limity, ale existuje, funguje a je to niečo, čo sa môžeme oprieť pri budúcom rozvoji Európskej únie. Za toto eh, vám ďakujem a chcem sa vrátiť už len k jednému bodu, Ak by bolo možné, chcel by som to ešte jasnejšie povedať, pretože pri uh, tých odpovediach na otázky sme často spomenali, spomínali argumenty uh, k podobným otázkam. Základný bod, ktorý by som chcel počiarknúť, je, že eh, nebudem sa snažiť zmieriť so situáciou stagnácie. A preto sa budem snažiť e, čo najviac e, zainteresovať, ako predpokladajú naše pravidlá, do procesu e, vždy aj parlament. Nemôžeme si dovoliť stagnáciu. Nemôžeme si dovoliť nerozhodnúť o mnohých eh, z tých otázok, ktoré sme spomenuli dnes do poludnia. Od eh, daní až po náš eh, prístup k rastu, k pravidlám k našej politike ohľadom tvorby rozpočtu, aj k iným otázkam, ktoré možno nespadajú do môjho mandátu. Nemôžeme sa e, zmieriť so stagnáciou a na to máme k dispozícii, myslím, len jeden jediný nástroj, e, politiku a dôveru. Bez e, politiky, teda bez snahy snažiť sa vytvárať spojenectvá, prepájať sa navzájom cez hranice jednotlivých politických skupín, nesnažiť sa rozdeliť sever od juhu, východ od západu, jednotlivé časti Európy, bez takejto politiky sa nám nepodarí prekonať e, stagnáciu. A takisto potrebujeme aj dôveru, vzájomnú dôveru. Bez dôvery e, tu nebudeme mať e, tu budeme mať len tých, ktorí by vyhrali a prehrali. A budeme tu mať ten, ktorý prehrá, bude náš európsky spoločný projekt. A preto vás žiadam o vašu dôveru. E, som Talian, patrím do rodiny socialistov a demokratov, ale ak e, budem potvrdený na post komisára pre hospodárstvo, budem komisárom e, hospodárstva Európskej únie. Budem pracovať pre Európsku úniu a e, preto vás žiadam o vašu e, dôveru, žiadam vás o vašu podporu a som si istý, že budeme e, spolupracovať v najlepšej možnej miere pre náš spoločný európsky cieľ. Ďakujem vám za váš záujem dnes do poludnia. Thank you. Thank you, Mr. Gentiloni. I now close the meeting. Ďakujem, pán e, Gentiloni. E, teraz bude následovať zasadnutie koordinátorov, ktorí zhodnotia vypočutie. Ďakujem. Prezidenza.